Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Začneme. Kolegovia, teraz budeme preberať tri témy balíka SIS po prezentácii návrhu správy našich spravodajcov pána Koja a pána Lenárca 10. júla vo výbore LIBE. Teraz eh, pristúpime k výmene názorov o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. Ja skôr dám slova pánovi Kolejovi, ktorý nahrádza aj pána Lenarsa. Potom dostanú slovo teňovi spravodajcovia a následne aj ďalší poslanci, ktorí si želajú vystúpiť. Carlos, nech sa páči. Thank you, chair. Uh, allow me to... Ďakujem pekne. Chcel by som predniesť 4 poznámky. Poprvé, pozmeňovacím návrhom obdržali sme zhruba 750 pozmeňovacích návrhov zo všetkých politických skupín k návrhom, ktoré sa týkajú e, pohraničnej policajnej spolupráce. Myslím, že to jasne dokazuje, aký význam pripisujeme šengenskému informačnému systému a aký sme odhodlaní ho zlepšiť moja druhá poznámka sa týka spolupráce s tieňovými spravodajcami. Spolupráca s tieňovými spravodajcami z ostatných politických skupín to posiaľ prebieha veľmi konštruktívne. Absolvovali sme štyri schôdze tieňových spravodajcov, jednu politickú a tri na technickej úrovni s veľmi pozitívnymi výsledkami. Aj tu by som chcel zdôrazniť naše želanie dosiahnuť čo najsilnejšiu väčšinovú podporu aby sme vyslali jasný signál rade. Ďalej po tretie, čo sa týka návratov, čo sa týka návrhu komisie k SIS vo veci návratov, tu vystúpim v mene kolegu Lenarsa, ktorý sa ospovedlnil, nemôže sa zúčastniť dnešnej schôdze. Zlepšenie efektívnych návratov je dôležité na to, aby sme e, zachovali dôveru verejnosti v azylový systém toto zdôraznil aj predseda komisie Juncker vo svojom prejave o stave únie a nadviazala na to aj včerajšia prezentácia zameru posilniť e, oddelenie pre návraty v rámci agentúry pre pobrežné a pohrežné riadky. Akékoľvek rozhodnutie o návrate v rámci SIS zlepšuje situačné povedomie v Európe o návratoch a tiež zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto veci 138 pozňovacích návrhov bolo predložených tejto správe. Prvé technické stretnutie už prebehlo na to, aby sa pripravila schôdza tými spravodajcov na budúci týždeň. Už je viac menej jasné medzi skupinami, kam chceme posunúť túto správu. Tento systém by mal byť praktický. Nie je nevyhnutné eh, presadzovať upozornenie, upozornenie v všetkých situáciách, napríklad príslušníci tretich krajín, ktorí e, sú predbežné väzbe a čakajú na stiahnutie, existujú isté súvislosti medzi správou pána Lenarsa a mojou správou o policajnej a pohraničnej spolupráci a postaráme sa o to, aby boli zosúladené. Ďalej, po štvrté, čo sa týka časového harmonogramu, moja poznámka, posledná sa týka teda časového plánu už sme si ho stanovili a týka sa všetkých troch té. Boli by sme radi, keby sa definitívna dohoda s radou dosiahla do konca tohto roka. A preto sa snažíme intenzívne, aby bolo stanovisko parlamentu zo strany 12. októbra. Aj tu si veľmi cením úsvietenie vyspravodajcov v snahe naplniť tento veľmi ambiciózny časový plán. Na záver by som zapakoval, že systém SIS je najväčším, najvyužívanejším, najlepšie implementovaným eh, druhom databázy v oblasti slobody, spravodlivosti, a bezpečnosti. E, som si istý, že Európsky parlament dokáže aj poskytne väčšiu bezpečnosť našim občanom pri plnom dodržaní ich základných práv. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Nevidím pani Dali za SAD, takže dávam dá slovo pani Sepal, ktorá ju nahrádza. Ďakujem. Žiaľ, naša tenevá spravodajkynia pani Dali nemôže byť dnes prítomná keďže je v Ženeve, kde zastupuje našu politickú skupinu v rokovaniach o dohovore e, s Minamaty, preto vystúpim v jej mene. Naša teňová spravodajkynia sa teší na rokovania s cieľom dosiahnuť kompromis medzi všetkými politickými skupinami, ktoré dúfame posilnia dôveru občanov v európske bezpečnostné nástroje a tiež zaistie, že takéto nástroje budú proporčné a tiež zohľadnia základné práva našich občanov, na čo nám veľmi záleží vo výbore. Keďže systém SIS e je jeden z rozsiahlejších, ako už povedal kolega Coelho, najrozsiahlejších systémov e, informačnej technológie vo svete a je kľúčovým nástrojom na zrušenie vnútroeurópskych hraničných kontrol. Je potrebné, aby tento systém e, zabezpečoval dostatočne vysokú míru bezpečnosti a tiež vrátanie bezpečnosti bez zachovania ochrany údajov našich občanov, najmä čo sa týka citlivých údajov, ako napríklad DNA. Naša skupina chce zdôrazniť štyri zásadné veci, ktoré dominujú v pozmiacich návrhoch, ktoré predložila naša tenivá spravodajkyňa. Mnoho z týchto bodov je horizontálnej povahy, teda nebudem zachádzať do podrobností všetkých týchto tém, ale popíšem ich skupinovo Poprvé, naša skupina považuje za dôležité objasniť terminológiu, ktorá sa používa v týchto návrhoch, aby sme zaistili, e, že nevinné osoby nebudú zatiahnuté do tohto systému. Je potrebné, aby sa to zameriavalo na páchateľov závažných zločinov a terorizmu a aby boli jasné dôkazy, ktoré by podkladali, že naozaj dané osoby spáchali takéto zločiny. Ďalej po druhé, Chceli by sme posilniť význam zachovania proporčnosti, najmä čo sa týka toho, kto by mal byť schopný získať prístup k údajom v tomto systéme a preto naša teňová spravodajkynia tiež predkladá pozmeňovacie návrhy aj tieto veci. Ďalej, čo sa týka uchovávania údajov, tu naša teňová spravodajkynia predložila viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré žiadajú o znižovanie skracovanie doby uchovávania údajov na 3 roky. Tento pozmeňovací návrh e, zavádza tú istú lehotu, ako uvádza aj dohľadný úradník pre ochranu údajov vo svojom návrhu a domnievame sa, že sa tým dodržiavajú aj rozsudky súdneho dvora, najmä čo sa týka rozhodnutia o chovávaní údajov a tiež nedávna forma rozhodnutia vo veci PNR dohody medzi EU a Kanadou. Naša deňová spravodajkynia tiež zapracovala do návrhu ďalšiu pasáž, ktorá sa týka sankcií. Je to pre našu skupinu veľmi dôležité. Tu sa pres... domnievame, že aj členské štáty a agentúry, ktoré ešte stále majú prístup k databázam, musia zaistiť čo najvyššiu mieru právnej zodpovednosti v prípade nesprávneho zadávania informácií do šengenského informačného systému, v prípade zneužívania údajov, ktoré sú v systéme a tiež pri výmene doplnkových informácií. Teda, ešte máme pred sebou veľa práce, ale sme ochotní e, postaviť sa k tomu konstruktívne. Veríme, že výsledok bude dobrý. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Depre za ALDE. Ďakujem. Chcel by som oceniť disponibilitu nášho spravodajcu. Nielen, že je poverený dvoma veľkými témami, ale dnes si berie na, pletia, na plecia aj tretiu veľkú tému, teda to vysoko oceňujem, na je e, k dispozícii a tiež si veľmi cením, ako dobre sa nám doteraz spolupracovalo na úrovni tenových spravodajcov. Čo sa týka návratov v rámci SIS, môžem povedať vo všeobecnosti, že súhlasím takmer so všetkými návrhmi, ktoré sa tu uvádzajú, najmä by som spomenul jeho pozmeňovacie návrhy, ktoré majú za cieľ posilniť záruky pri výmene informácií, e, doblokových informácií s tretimi krajinami, ako v prípade Eurodaku. Mohol by som uvedať i ďalšie príklady, ale nebudem ich uvádzať. Chcel by som predsa len spomenúť dve veci, v ktorých e, sa nie celkom z stotožňujem s jeho názorom e, navrhuje totiž, aby sa v systéme SIS zachovávali, uchovávali údaje o návratoch v priebehu 5 rokov po E, naplnení rozhodnutia v praxi po tom, čo už teda niekto odišiel. SIS je operačná databáza, ktorá poskytuje e, veľmi presné e, pokyny k istému kroku. Potom, ak už sa niekto vráti do krajiny, nie je dôvod tieto údaje uchovávať. Už sme sa o tom rozprávali s pravodajcom priamo. Nie je dôvod uchovávať žiadne um, stopy, pretože v Eurodaku sa takéto údaje uchovajú tak či tak ďalej. Tu sa uh, hovorí o zavadzení digitálnych uh, otlačkov prstov a nie daktylografických e, um, stôp. Myslím si, že o čo viac tam bude informácií, o to lepšie. Ja by som to teda neobmedzil len na um, digitálne otlačky prstov. Podľa mňa by tých údajov malo byť čo najviac v systéme. Čo sa týka pohraničných a policajných zložiek v rámci SIS. V zásade e, so spravodajcom súhlasím s návrhmi, ktoré predkladá. Súhlasím s jeho pochybnosťami vo veci povinnosti každého členského štátu mať k dispozícii kópie. Myslím si, že nie je potrebné e, záväzovať členské štáty, aby mali takéto kopie, ale skôr posilniť e, infraštruktúru centrálneho systému tak, aby sa to nezdražovalo, ale aby bola zaistená čo najväčšia efektívnosť. Tiež, čo sa týka náboru spravodajcu, v prípade rýchlosti, ako treba odpovedať na žiadosť o informácie. Text stanovuje, že po žiadosti o informácie, o doplnkové informácie, policajné zložky alebo pohraničné zložky je potrebné reagovať čo najrýchlejšie najneskôr do 12 hodín. Teda vytvorili sme úrady, kancelárie, ktoré budú musieť fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, najmä v otázkach terorizmu, identifikácie teroristov, tam sú tie lehoty veľmi dôležité. Myslím, že nemôžeme stanoviť lehotu na maximálne 12 hodín. Ja podporujem jeho e, návrh na zmenu, aby sa odpovedalo okamžite v prípade terorizmu. Tiež chcem zdôrazniť myšlienku, ktorá hovorí, všetky informácie, ktoré sa týkajú terorizmu, by sa mali notifikovať Europolu. Vezmeme si príklad. Došlo k atentátu v Nemecku. Nemecká polícia identifikovala autora, teda páchateľa tohto útoku má jeho meno, ale nemala zatiaľ časť vložiť ho do SIS a tento páchateľ opustil územie Nemecka, prišiel do Belgická a um, je zachytený v Belgicku, pretože Francúzsko to signalizovalo. Jediné osoby, ktoré vedia, že je, že je vo, v Belgicku, tak e, teda bude o tom vedieť iba Belgicko, Francúzsko, Nemecko o tom nebude vedieť. Je potrebné, e, aby tieto údaje boli okamžite vložené do databázy, inak um, sa tie informácie budú strácať. Musíme zaistiť, aby sa automaticky posúvali tieto informácie na to, aby celý tento systém boja proti terorizmu fungoval čo najefektívnejšie. Vo všeobecnosti teda môžem povedať, že sa budeme schopní dohodnúť so spravodajcom aj s tými spravodajcami aj e, v stanovenej lehote. Náš prístup totiž je veľmi konštruktívny a všetci sa o to budeme snažiť. Ďakujem. Mhm. Ďakujeme. Teraz Nasleduje pani Veržia. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa ospravedlniť, pretože som si neprezrela dosť podrobne dokument. Ja už som vám to povedala, pán spravodajca, ospravedlňujem sa. Pracujeme aj na systéme vstupu-výstupu, ETIAS. E, snažím sa e, vnímať to v celej e, také celostnej logike a trochu ma to znepokojuje, najmä čo sa týka toho tretieho textu SIS, ktorý sa týka návratov. Myslím si totiž, že za týmto textom e, je akési prepojenie medzi terorizmom, e, nelegálnou migráciou a rozvojmi bezpečnosti ja eh, sa dosť ťažko s tým dokážem stotožniť, aj keď chápem obavy súvisiace s bezpečnosťou, kontrolou hraníc a tak ďalej, ale tam eh, takáto súvislosť ma veľmi znepokojuje vrátanie, čo sa týka eh, orgánov, ktoré by mali prístup k týmto všetkým databázam. Snažím sa to, opakujem, vnímať celostne v celom kontexte. O to viac som znepokojená touto otázkou, že sa dá povedať, že legislatíva medzi členskými štátmi ani zďaleka nie je harmonizovaná v otázkach e, neregulárnej migrácie, ba dokonca ani v otázkach ochrany utečencov. Teda, snažím sa pochopiť, ako systémy upozorňovania a, a to systematické upozorňovania sa budú zavedať do praxe, dajme tomu v prípade žiadateľov o azyl, kde sme znamenali veľmi znepokojivý vývoj, čo sa týka nútených e, vyhosťovaní v niektorých členských štátoch, e, kde e, sa vyhosťuje aj do krajín, ktoré sú považované za nebezpečné, dajme tomu v Belgicku, keď belgické a sudanské orgány sa stretávajú, aby identifikovali osoby, a týmto podporovali návraty. Ak budeme mať v platnosti tento systém na európskej úrovni s systematickými upozorneniami, myslím si, že to bude spôsobovať dosť veľké obavy do budúcna a tiež ako Únia bude schopná naplňať svoje hodnoty. Ja som jednou z tých, ktorí sa domnievajú, že ľudské práva sa vzťahujú na občanov Európskej únie, ale aj na príslušníkov tretich krajín. Teda, ako viete, v pozmeňovacích ktoré boli predložené, tam zdôrazňujeme, e, teda vyjadrujem sa aj k tým najzásadnejším. Samozrejme, e, jasne vyjadrujeme, že sme proti e, tomuto systému nejakého identifikovania, ale snažíme sa stavať k tomu konštruktívne, aby sme minimálne tieto systémy nastavili tak, aby dodržavali základné hodnoty únie. Teda predložili sme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na jasné stanovenie hraníc tohto systému, najmä čo sa týka proporčnosti a definitívnosti. Pán spravodajca, eh, ja už som mala možnosť s vami spolupracovať aj v minulosti. Viem, že vy na to kladete veľký dôraz. Teda, že nie vždy eh, sú tam tie súvislosti úplne rovnaké. Ďalej, čo sa týka znižovania množstva údajov, ktoré sa budú zhromažďovať eh, aj pri vypočúvaní, pri otlačkoch prstov, pri snímkoch tváre. Ďalej, čo sa týka overovania údajov, e, to postupne bude viesť k interoperabilite, nie zaujímavé prepojenie, ale interoperabilite. Ďalej, otázka práva na odvolanie sa pre e, osoby, ktorých sa to bude týkať najmä v prípade, že ide o príslušníkov tretich krajín a v prípade, ak sú e, v situácii tzv. neregulérnej. Tu musí byť zaručené právo odvolať sa. Musia mať právo na prístup k svojim údajom a tiež musia mať prehľad o tom, ak sa zmenili nejaké skutočnosti v ich zložke, najmä čo sa týka e, krokov, ktoré by mali vplyv na ich právo na pobyt. Toto všetko, e, čo sa týka teda predovšetkým ochrany údajov, nebudem tu opakovať stanoviská, ktoré zastávame vo všeobecnosti v otázkach najmä dodržiavania ženevského dohovoru. Podľa mňa situácia je v tomto smere čoraz horšia, najmä čo sa týka dodržiavania členských štátov, teda pravidlá, ktoré platia na európskej úrovni, by mali byť e, nejakou bernou mincov, oni by mali to byť tou hranicou, na ktorej by sme mohli potom ďalej vyššie stávať. Nemala by sa to Nemalo by sa to neustále posúvať nadol. Ďakujem pekne. Nevidím tu ďalšiu teň vyspravodajcov prítomných, preto dávam slovo pani Činiči. Grazie. Ďakujem pani predsednička. Ja by som takisto chcela poďakovať eh, spravodajcovi a všetkým kolegom, ktorí eh, pracujú na tomto eh, nariadení o systéme SIS. Chcem poďakovať za vynikajúcu prácu, lebo je to veľmi komplexný dokument, ktorý bude riadiť nástroj, ktorý považujem za zásadný pre bezpečnosť, ale vždy musí rešpektovať e, práva občanov a to tak, ako to ani aj podčiarkla pani Sipel vo svojom vyjadrení aj e, e, keď e, sa vyjadrovala za tieňového spravodajcu. A ja mám jeden špecifický aspekt a to samozrejme ten systém SIS, tento nástroj je veľmi dôležitý práve pre upozorňovanie na zmiznutie maloletých a ja ako členka e, skupiny práve, ktorá sa zaoberá e, právami detí, som predložila niekoľko pozmenujúcich návrhov, aby sa záujmy maloletých e, pri aplikácii systému brali do úvahy. Napríklad sú tu niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré majú za cieľ dosiahnuť, e, aby sa tieto upozornenia na maloletých, e, ktorí sú nezvestní, robili e, v súčinnosti s príslušnými orgánmi, najmä v prípade maloletých bez sprievodu, aby sa teda umožnil prístup, zbieranie a prístup k údajom, a aby to bolo vždy všetko robené v záujme maloletých. A my ako interskupina sme takisto teda predložili niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú práve tejto špecifickej situácie e, nezvestných maloletých. Tam Ehm, si myslím, že treba prijať špecifické opatrenie, najmä v závislosti od typu situácií, v ktorých sa takýto maloletý nachádza a potom príslušné orgány musia primerane zareagovať na takúto špecifickú situáciu. Ehm, tie ehm, podmienky, v ktorých sa nachádzajú maloletí bez sprievodu, je, e, tá, tá situácia je taká, že keď sa stratí takýto maloletý, tak skutočne je to často bez stopy, pretože veľmi často sa stáva e, e, obeťou medzinárodného trestného medzinárodného zločinu. Takže toto treba všetko zohľadňovať a prispôsobovať situácii a treba zabrániť traumatizujúcim situáciám, do ktorých by sa deti mohli dostať. Takže chceme toto zdôrazniť v rámci našich pozmenujúcich návrhov a aj, ko, aj e, potrebu e, e, zapájať špecifické kompetencie, pokiaľ ide o práva maloletých. Ja chcem skutočne poďakovať kolegom za vykonanú prácu, lebo je veľmi dôležitá. Som si úplne istá, že sa nám ešte podarí dopracovať ešte tento dokument aj z toho hľadiska, o ktorom som hovorila. Je to základný nástroj pre spoluprácu E, súdnej policie a takisto e, je to základný dokument pre ochranu ľudských práv a najmä pokiaľ ide o ochranu ľudských práv tých najviac zraniteľných a to sú najmä deti. Ďakujem. Ďakujem vám. E, pán Lebredon, prosím. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najskôr by som sa pripomenul, že politická skupina E, nevníma priaznivo šengenskú dohodu, ale musíme sa k tomu postaviť pragmaticky, keďže táto dohoda existuje a keďže existuje, musíme sa snažiť, aby e, bol to čo najefektívnejší v boji proti nelegálnej migrácii. Mám pocit, že to, e, čo sa uvádza v návrhu nariadenia, ktorého sa týka táto správa Lenárs, ide o návrh, ktorý má za cieľ využívanie informačného systému SIS na návrat cudzincov, ehm, ktorí sú považovaní za neregulárnych migrantov do svojich krajín pôvodu. E, čo sa týka pozniacich návrhov, ktoré boli predložené, niektoré ešte viac posilňujú tento cieľ, teda aj tie sa uberajú správnym smerom. Bol by som rád, e, keby som mohol e, uviezť tri príklady. Návrh číslo 5, ten umožňuje zachovať v priebehu 5 rokov upozornenia týkajúce sa cudzinca, e, ktorý bol e, navrátený do krajiny pôvodu, v prípade, že to by nebolo splnené. Ďalej 16, e, tu sa hovorí o zlepšení identifikácií cudzincov v prípade signalizácie a ďalší návrh, návrh 20 je tiež zaujímavý. Tu sa uvádza v zverejňovanie v správe príslušnej Európskej agentúry zverejňovanie štatistík o počte návratov. Myslím si, že tu je niekoľko poznacích návrhov, ktoré dokazujú, že je možné využiť tento šengenský systém aj na lepš- lepšiu reguláciu e, neregulárnej migrácie aj nelegálnej migrácie. Ďakujem. Ďakujem pani predsedajúca. Dámy a páni, migračná kríza je krízou. Je aj bezpečnostnou krízou a e, je to veľká skúška aj pre naše bezpečnostné systémy, informačné systémy. Tieto systémy musia slúžiť poriadkovým službám a tiež orgánom, ktoré eh, chránia hranice Európskej únie. Nové opatrenia a nové nástroje, ktoré sú k dispozícii, majú za cieľ zaistiť eh, vyššiu bezpečnosť na hranice Európskej únie. Snažme sa položiť väčší dôraz na, na um, diskusii aj výmenu, aj výmenu názorov a pozniaci návrhy, ktoré sa týkajú návratu osôb, aj ak im nie je zakázané opätovne pricestovať do únie. aby sme si uvedomili, aké riziko predstavujú tieto osoby prípade, že sa vrátia. E, tento systém by e, v prípade takéto záruky mohol lepšie fungovať na zaistenie väčšej bezpečnosti hraníc únie. Ale ešte čo sa týka bezpečnosti krajín, ako je napríklad Bulharsko, ktorá na 100% e, dodržiava opatrenie a nástroje Takáto krajina by mala byť e, aj súčasťou šengenského e, priestoru. E, napokon sa takto vyjadrila aj predseda komisie a tým by Európska únia dokázala, že naozaj venuje pozornosť bezpečnosti vonkajších hraníc. Uh, yes, from the Ďalej. Floor, Council Presidency, uh, Mr. Egert Beričev. Ďalej, pre, mene predsedníctva rady, pán Eger Beričev. You, Ďakujem, eh, vážení poslanci, dámy a páni. Z hľadiska predsedníctva môžem eh, samozrejme povedať, že sa snažíme maximálne aktualizovať situáciu. My už sa blížame, blížime vlastne ku koncu toho konania a postupu v prípade týchto eh, spisov navrhovaný plán zo strany parlamentu viac menej zodpovedá tomu, ako sa my posúvame do dopredu, snažíme sa dosiahnuť všeobecný prístup na rade vlastne v tej istej dobe, keď má parlament hlasovať o vyhotovenej správe, takže ten trialog môžeme spustiť čo najskôr a našim cieľom je vlastne to isté ako e, to, čo je cieľom parlamentu, ako sa o tom hovorí dnes, e, to znamená, aby sme do konca roka jednoducho tie materiály dopracovali. Takže pre nás je dobré počuť, že sme v podstate v tej istej fáze a dnešné vyjadrenia a prejavy ukázali, že e, parlamentu aj rade ide o to isté, aby bol čo najlepší systém, ktorý sa dá čo najlepšie prakticky e, využívať e, tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť Európskej únie. Ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne a my teraz čakáme na vyjadrenie od komisie a to je pani Žužana Felkaj Jansen. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, e, vážení členovia výboru LIBE. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať e, za všetky pripomienky, sú veľmi um, um, primerané a ukazujú aj to, do akej miery e, dobre poznáte e, túto problematiku. E, členské štáty počas diskusí na rade poukázali na tieto otázky. Ja som veľmi rada, že záujmy členských štátov a vaše záujmy sa uberajú tým istým smerom, takže v zásade niektoré z tých diskusí, ktoré sa odohrali na pôde rady, sa odrážajú aj vo vašich návrhoch na pozmenujúce návrhy a očakávam, že sa dosiahne rýchla dohoda ohľadom tohto spisu eh, až do konca roka. Myslím, že sme aj ohľadom, e- eh, eh, ohľadom Europolu urobili veľmi dobrý pokrok a páčilo sa, mi, páčilo sa mi aj vyjadrenie Europolu, lebo Europol začal ten systém aktívne využívať. Doposiaľ už urobili niekoľko tisíc vyhľadaní v tomto systému pomocou funkcie Badge Search a E, plánuje sa takisto v návrhu e, pozmenujúci návrh na to, aby Europol vymienial, si vymienial aj doplnkové informácie, aby sa spustila notifikácia ehm, ehm, v reálnom čase, e, pokiaľ ide o pozitívne lustrácie. Takže E, Europol e, teda bude súčasťou e, tejto výmeny informácií. Ja myslím, že v tomto sme urobili veľmi dobrý pokrok. No a ja by som ešte chcela zdôrazniť aj potrebu zachovať štandardy a úroveň, ktoré sa predpokladajú v právnom nástroji a pokiaľ ide o jeho implementáciu. Vy ste tiež hovorili o tom, že SIS je kľúčom pre bezpečnosť európskych občanov a Nemám tu na mysli len terorizmus, ale aj e, trestnú činnosť, e, bežnú trestnú činnosť, e, ktorá je, ktorá je takisto veľmi dôležitá alebo má veľké dôsledky pre blahobyt občanov a bezpečné prostredie, v ktorom žijú. To znamená to, to bezprostredné prostredie, ktoré ich obklopuje. A preto je veľmi dôležité zachovať tie isté štandardy a neobmedzovať ich alebo neznižovať ich a návrh pozmenujúceho e, na, e, pozmenujúceho návrhu v článku 36 e, o kontrolách tak, dvojitých kontrolách takáto možnosť podľa mňa by sa mala využívať v budúcnosti aj na všetky typy trestnej činnosti, nielen závažnej trestnej činnosti, ale takej trestnej činnosti, ktorá je trestaná e, odňatím slobody menej než na 3 e, roky, lebo tam e, pretože problém je, že nevždy orgány činné v trestnom konaní nakoniec vedia, aký bude konečný trest ale aj takéto, takáto drobná trestná činnosť, napríklad krádeže v obchodoch a podobne, pripravuje e, vlastníkov obchodov aspoň o 20 ziskov, ako sa ukázalo v Nemecku. Takže nebudeme sa zaoberať len e, terorizmom, ale aj takou trestnou činnosťou, kde je teda tá trestná sázba nižšia. A takisto by som ešte chcela povedať e, pár slov o uchovávaní údajov. Vy ste povedali, že by ste chceli tie existujúce, že by ste chceli zachovať tú existujúcu lehotu, a, e, ale e, slovo retention v angličtine, data retention nie je možno ten vhodný termín, lebo tam ide o všetky e, relevantné údaje z hľadiska bezpečnosti a tie sa uchovávajú tak dlho, ako je to relevantné z hľadiska bezpečnosti. A to znamená aj a aj nad e, rámec e, toho obdobia, kedy e, sa napríklad vyslalo varovanie ohľadom nejakého človeka, ktorý bol nakoniec zatknutý. Ale ja by som to teda nazvala ináč E, to znamená e, to e, obdobie preskúmania, takto by som to skôr nazvala. A v podstate po tomto období sa, sa to preskúma, či to je ešte stále relevantné a ak to splnilo svoj účel, tak to sa potom môže vymazať. A v prípade zraniteľných a chyb, nezvestných osôb by toto obdobie preskúmania bolo rok Um, takže skôr teda uh, by som sa prikláňala k tomuto obdobiu preskúmania a nielen obdobiu uchovávania, ktoré by sa malo predlžovať. No a uh, my by sme uh, teda sa prikláňali k tým piatim uh, rokom uh, uchovávania údajov aj e, v prípade, že sa prípad konkrétneho človeka e, vyriešil, ale e, treba tu povedať, že ten, tá výzva tá je relevantná pre dotknutú osobu a v prípade, že je tá situácia E, taká, a, ktorá vlastne nezodpovedá e, tým e, požiadavkám systému SIS, tak potom vlastne to môže viesť k situácii, ktorá v podstate môže byť v rozpore s dodržiavaním základných ľudských práv. Takže Tie informácie o rozhodnutiach o návrate a ich uchovávanie samozrejme by sa mal, mali skladovať v súlade s týmito e, zásadami. A pokiaľ ide o tie povinné kópie, národné kópie, tak my tu nehovoríme o plnoprávnych alebo ucelených národných kópiách, ale o čiastočných kópiách, kde sa skladujú alfanumerické údaje a v tom je veľký rozdiel. A takisto sme, myslím, toho istého názoru, že treba posilniť ten centrálny systém, ale z technického hľadiska ten technický systém sa skladá z iných e, komponentov a e, sieť zase má iné e, zložky a vždy je určité nebezpečenstvo, že nakoniec niektoré tie zložky zlyhajú a práve vzhľadom na bezpečnosť príslušných krajín a občanov je práve dobré mať záložnú možnosť a to sa dá najlepšie vyriešiť tým, že budú tie národné kópie e, databázy SIS. A tu by som chcela opäť zdôrazniť, že národné databázy podliehajú veľmi striktným bezpečnostným e, pravidlám pre ochranu údajov a bezpečnosť údajov. A samozrejme je dôležitá konzistentnosť údajov, to znamená, aby tie údaje vo vnútroštátnych aj e, európskych databázach boli tie istí, kontrolujú sa každý mesiac a píšu sa správy. E, takže a doposiaľ e, sa darilo dodržiavať nulovú diskrepanciu a v prípade závažných e, incidentov sa ukázalo, že je dobré mať národnú e, kópiu, keďže a pretože v prípade nedostupnosti tej nadnárodnej databázy si členský štát mohol vykonať kontrolu na základe svojej vnútroštátnej databázy, takže my by sme toto chceli zachovať. Tešíme sa na trialog aj diskusie s vami v dohľadnej dobe. Ďakujem. Thank you. Ďakujem vám. A požiadam spravodajcu o záverečné poznámky. Ďakujem pani predsednička a chcem poďakovať komisii a zastupcovi rady za vysokú mieru spolupráce, ktorú sme zaznamenali s oboma e, týmito inštitúciami a bolo to veľmi užitočné. A dovolte, aby som vyslovil niekoľko pripomienok. V prvom rade chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom všetkých skupín za pripomienky a, a pani Sipel a chcem e, je povedať, že máme tie isté e, výhrady, pokiaľ ide o e, prístup a pokiaľ ide o výjimky, tak sa naše pozmeňujúce návrhy budú uberať e, v tom, tým istom, v tom istom duchu, ako sú pripomienky SAD. Komentár de monsieur Depré, e, je veux dire... Pánovi Depré môžem povedať, že e, som veľmi rád, že sa zhodujeme v otázke národných kópií a aj v tom, že je potrebné posilniť stabilitu aj efektívnosť eh, centrálneho systému. Som veľmi rád, že aj skupina liberálov eh, sa v tomto som zhoduje a súhlasím aj s vyjadrením pána Depre k otázkam potreby zaistiť lehotu na odpoveď eh, o mnoho kračiu. 12 hodín je pridlho. dlho najmä v prípadoch, eh, keď je potrebná okamžitá odpoveď. Najmä v prípadoch podozrenia z terorizmu, ale nie len v otázkach terorizmu. Eh, čo sa týka vyjadrenie pani Veržia, môžem povedať, že súhlasím s vyjadreniemi v tom, že nechceme, aby sa automaticky dával do súvislosti terorizmu s migráciou a utečenci Eh, urobíme všetko preto, aby, sa vy, aby sme sa vyhli takéto priamej súvislosti. Môžete sa na mňa v tomto spolahnuť. Ja tiež súhlasím s vami, že základné práva sú určené pre všetkých, nielen pre občanov Európskej únie. A tiež chcem zablahoželať eh, pani Veržiak je pozmeňacom návrhu, čo sa týka eh, práv a príslušníkov tretich krajín v systéme. Myslím si, že to môžeme doplniť k správe v záverečnej podobe. Ak e, by pani Biržia dovolila, dovolil by som si povedať, že pre skupinu GUE podľa mňa je jednoduchšie zaistiť povolenia korektnej povahy v aktuálne platnom systéme SIS e, v rámci kompetencií a kontrol a záruk, ktoré sú k dispozícii, ktoré sú e, jasnejšie a presnejšie než v tom novom systéme. Ja mm, chápem istý skeptický postoj pani Veržia voči novým systémom, ale niečo, čo funguje, čo sa osvedčilo a vieme, ako je možné chrániť e, základné práva. Myslím si, že e, je mhm. možné systém, ktorý máme v platnosti, ešte ďalej zlepšovať. Ďalej, čo sa týka vyjadrení pani <clears throat> Iniči, môžem povedať, že sa zhodujeme a myslím si, že reforma šengenského informačného systému je to jedna z najzaujímavejších ktorú tu môžeme nájsť a síce ide o posilnenie záruk pre maloleté osoby, pre deti, Ja som predložil pozmeňovacie návrhy, ktoré sa toho týkajú, aby sa diferencovanie upozorňovalo na prípady, ktoré sa týkajú deti ďalej povinnosť poskytovať informácie, signály e, snahe chrániť deti. A nikdy nezabudnem na to, čo nám oznámil Europol o desiatich tisícoch maletých osôb, ktoré zmizli na území Európskej únie. To je podľa mňa pre nás veľká hanba a preto je treba zajistiť, aby v budúcnosti sa niečo také už nezopakovalo. Ďalej, čo sa týka vyjadrenia pána Lebretona, jeho vyjadrenia sa týkali najmä správy Lena, pána Lenarsa. Ja odozdám všetko, čo tu zaznelo, to isté aj e, od pána Radeva. Aj tu sa väčšina vyjadrení týkala návratov, ale Pán Radev sa vyjadril ešte k jednej veci, ktorá sa týka Bulharska. Ja som, bola, ja som bol spravodajcom v Európskom parlamente v otázkach e, rozširovania Schengenu o Bulharsko a Rumensko jediné kritérium spočívalo v, v, v overovaní e, plnenia všetkých podmienok a ak rada jednomyselne o tom rozhodne a aj parlament o tom jednomyslne rozhodol, že všetky podmienky boli splnené. Teda neexistuje dôvod, ani politický, ani technický, ktorý by bránil zahrnutiu Bulharska a Rumunska, Rumunska do šengenského priestoru. Myslím, pani predsednička, že som odpovedal na všetky pripomienky. A Chcel by som opäť e, poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za prispenie e, k tejto práci a myslím, že sa nám podarí naplniť časový plán. Ako povedala aj rada, je to vlastne časový plán rady zároveň, tak e, aby parlament a rada mohli dosiahnuť dohodu na tomto spise. Ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za neuveriteľne profesionálnu prácu, Karluš, a chcela by som vám len pripomenúť, že sa 11. a 12. alebo 12. oktobra na zasadnutí Libe bude hlasovať. A teraz ďalší bod programu, kolegyňa a kolegovia, e, sa e, týka e, boju, boja proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a spravodajca je pán Korao Chcem vám pripomenúť, e, že sme už mali e, prezentáciu 29. júna 2017 e, na pôde Libe a tá smernica bola navrhnutá v roku 2016 a vychádza z dohovoru Rady Európy o e, praní, vyhľadávaní, zabávaní a konfiskácii výnosov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu e, a odporúčaní FATF a e, to je Financial Action Task Force a z príslušných odporúčaní. Ešte to nebolo ratifikované všetkými členskými štátmi a Takže ide e, to za rámec e, nástrojov, ktorými sú napríklad e, počet predpokladaných trestných činov, samopranie špinavých peňazí, oddelovanie trestnej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí a obvineniami z inej trestnej činnosti, ako napríklad aj pokiaľ ide o extrateritorialitu. Rada prijala všeobecný prístup 8. júna 2017. Takže Takže ja teraz dám e, slovo pánovi e, spravodajcovi, pánovi Korraovi, ktorý spravodajcom ďakujem, pani predsednička. E, v prvom rade by som chcel takisto poďakovať všetkým cieľovým spravodajcom za spoluprácu a za vykonanú prácu v týchto mesiacoch. A to znamená prípravnú prácu, diskusie, aby sme nakoniec dospeli k si jasnému rámcu e, dokumentu, e, ktorý teda e, predstavuje veľmi dôležitú smernicu, pretože hovoríme o harmonizácii trestných, trestnoprávnych systémov v prípade recyklovania špinavých peňazí. A toto je veľmi závažný trestný čin, ktorý súvisí s organizovaným trestným zorganizovanou trestnou činnosťou a ďalšími protiprávnymi činnosťami, činnosťami, takže v podstate narušuje konkurenciu a hospodárskú súťaž v rámci legálneho trhu a E, sú teda rôzne systémy v Európe a to celú situáciu komplikuje. E, komplikuje situáciu našim prokurátorom a sudcom postihovať e, tento fenomén a využívať dobre tento nástroj a túto smernicu vlastne predstavuje veľkú príležitosť pre Európsku úniu, aby urobila veľký krok dopredu a vpred pri boji proti tom, tejto závažnej trestnej činnosti. Chcel by som takisto poďakovať komisii za veľmi dobrý návrh smernice, a e, ktorá je teda veľmi dobrou e, bázou pre ďalšiu prácu. Samozrejme, išlo nám o to, aby ten text bol jasný a komplexný a zamerali sme sa teda na e, tie komplikovanejšie aspekty, ktoré sa možno dajú ťažšie uchopiť a tá práca nakoniec vyplynula v 20, do 27 návrhov poznaniúcich návrhov k textu komisie, s ktorými sa môžete teda oboznámiť, ale v prvom rade ide o definíciu prania špinavých peňazí ako trestného činu. Potom je to výklad e, e, ktorý vedie k tomu, že sa to klasifikuje ako, eh, ako konkrétny druh trestnej činnosti, s tým súvisí aj dôkazné eh, bremeno. Eh, to je v podstate nástroj, ktorý sa používa v Taliansku v prípade boja proti organizovanej trestnej činnosti, aby sudcovia mali konkrétne nástroje, aby mohli postihovať takéto výnosy z takéto trestnej činnosti Napríklad e, sa to použilo v prípade e, trestnej činnosti mafie, prípad Giovanni Falcone napríklad a podobne. Takže potom je tu otázka zhabávania a konfiškácie výnosov e, z trestnej činnosti. To je pre nás veľmi dôležitý článok. Ale ide nám E, teda o to, aby sa skutočne dobre nastavil ten nástroj dôkazného bremena a, a zjednodušila e, tak konfiškácia e, a to tak, aby teda sudca mohol postupovať podľa určitého princípu a nad všetky pochybnosti, aby jednoducho to bolo preukázateľné. A preukázateľné. A tu potom ešte e, chceme pokryť e, aj e, výnosy z recyklovania špinavých peňazí a zabezpečiť trestnosť a postihnutelnosť, trestnú postihnutelnosť tejto trestnej činnosti. My v našich pozmeňovacích návrhoch 90 sa snažíme to definovať e, tak, e, aby tam boli zahrnuté aj výnimky, ktoré sa týkajú jednak závažnej trestnej činnosti, napríklad obchodovanie s ľudskými bytostiami, terorizmus alebo korupcia. A tá druhá výnimka sa týka zoznamu krajín, ktoré komisia identifikovala ako vysokorizikové krajiny. My sme tu Takisto zaviedli špecifické postihy, ktoré považujeme za efektívne a odrádzajúce, napríklad e, e, trvalý zákaz e, pracovať pre verejnú správu. My sme sa snažili spolupracovať konštruktívne so všetkými tieňovými spravodajcami, aby sme čo najlepšie mohli reflektovať ich pozmenujúce návrhy a ich návrhy. A Takisto dúfame, že sa rokovania na komisii aj e, rade e, budú posúvať tak, aby sme sa dopracovali k úspešnému záveru 12. E, oktobra by sa to malo prezentovať pardon, tu na výbore sa, o tom, sa, to, sa to bude prezentovať, prezentovať 19. októbra, 13. novembra sa, to, o, sa bude o tomto materiáli e, hlasovať. Takže asi takto ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz Monika Tieň, Holmajer, tieňová spravodajkynia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Najprv Chcem našemu spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom sa poďakovať za dobrú spoluprácu a za to, že sme už mohli mať intenzívnu výmenu, vypočuť expertov. Chcem zablahoželať aj k tejto správe, ktorú tu dnes máme. Myslím si, že na jej základe budeme môcť veľmi dobre spolupracovať a sú tam skutočne niektoré vzácné dobré rozšírenia, ako napríklad, že sa tam nerieši len otázka času, príjmania peňazí a ich ďalšieho porušenia, že to je trestné. Hovorí sa tu aj o čase, keď ste sa dozvedeli, E, o tom, že sa s tým podniká a keď sa vtedy dozviete, že to, sú, že to boli z nekalých zdrojov, tak aj vtedy je to trestné. Takže je to rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Platí to aj pre priťažujúce okolnosti, či je to tých 500 tisíc alebo myšlienka určitých druhov zámerov, ktoré sú mimoriadne závažné. To všetko je na zváženie, či to tam zapracujeme a otázka je pre mňa taká, či to len na terorizmus a nezákonný obchod so zbraniami obmedzíme, alebo aj ťažké zločiny, napríklad mm, nezákonný obchod s ľudskými orgánmi, kde dochádza k vraždám ľudí, alebo povedzme pohlavný, nezneužívanie detí, teda tie veľmi ťažké zločiny či by sme to nemali takto nechať otvorené, sa, alebo sa naozaj zameriame len na dva predmety, terorizmus a ilegálny obchod so zbraniami. Myslím si, že je totiž troška problematické vybrať len dva druhy závažnej trestnej činnosti a s ostatným sa nezaoberať. Pokiaľ ide o mňa, tak ešte by ma zaujímala aj tá otázka aktivít, toho, o čom už hovorila kolegyňa Gomez, to sú chránkové firmy, smurfing činnosti, platby cez syndikáty, zakrývanie e, prevodmi malých čiastok peňazí a keďže členské štáty majú tie vysoké prahy na to, aby sa zaoberali vecami, a ak máte presun malých peňazí pod, e, presun peňazí po túto hranicu, jednoducho tie syndikáty nezachytíte, ani tieto aktivity, e, pretože orgány nemajú na to vytvorené režimy. Pokiaľ ide o konfiškáciu, Možno by sme mali uvažovať aj o tom, že máme aj vlastnú smernicu k tomuto. A otázka je, či odkážeme na túto smernicu, alebo či vytvoríme dvojité dvojitú právnu úpravu a to by bolo troška probléme, problematické ale mohli by sme sa v právnom texte odkázať na existujúcu právnu úpravu. To sa mi zdá zmysluplné, lebo takto by sa riešilo všetko, čo je potrebné. Na záver mám ešte niekoľko eh, vecí, čo sme mohli spolu riešiť prvom rade chcem sa poďakovať a vysloviť kompliment e, k vytvoreniu takýchto predpokladov pre diskusiu, pretože si myslím, že je to veľmi dobrý konštruktívny základ. Ďakujem, Monika. A teraz Ana Gomez, prosím. Chcem sa poďakovať Ignáciovi Koraovi za túto správu stretnutia s expertmi, ktoré ste organizovali, boli veľmi užitočné pre nás, pre tieňových spravodajcov, aby sme problematiku pochopili a ďakujem aj za tie tvorivé kreatívne prístupy, ktoré sú v návrhu a ktoré zlepšujú návrh komisie. Ja si myslím, že je to naozaj veľmi kľúčová vec, ktorú tu riešime. A v súlade s tým, čo sme zistili počas stretnutí o Panama Papers, tak vidíme, že naozaj musíme tu odviesť dobrú prácu. Máme tu veľkú šancu posilniť e, túto smernicu tak, aby e, naše e, orgány na presadzovanie práva, justičné orgány, prokuratúra, policia mali účinný nástroj na to, aby mohli potláčať takúto trestnú činnosť, ktorá, chcem len pripomenúť, sa týka boja proti organizovanému zločitu a boja proti financovaniu terorizmu. To je presne ten prvok, ktorý uniká pri e, odôvodňovaní našim členským štátom, ale my ako volení poslanci musíme práve tento účel dať na prvé miesto, pretože ak chcú byť úspešní v boji proti terorizmu, musia byť aj účinní pri potláčaní financovania terorizmu. A práve mnoho sa deje v súvislosti s organizovaným trestným činom, činnosťou a diery v našom finančnom systéme, daňovom systéme a právnom rámci tomu len napomáhajú. Ja si myslím, že ten cieľ je napomôcť spoluprácu medzi prokuratúrami a policajnými zložkami pri e, boji proti praniu špinavých peňazí. A chcem zdôrazniť, že veľmi dôležitá je súčasná etapa, už nemôžeme dovoliť, aby prokuratúr, aby stíhanie a vyšetrovanie peňa, e, e, e, prania špinavých peňazí boli e, obmedzené len na veľmi špecifické prípady, pretože veľmi často podozrenie z prania peňazí e, spúšťa to vyšetrovanie o vyšetrovaní prania a to práve žiadajú aj policajno vyšetrovacie orgány a prokuratúry. Taktiež súhlasím s tým, že e, konfiškácie a to, čo je tam o zaistení uvedené, je veľmi dôležité, ale aj Monika už o tom hovorila, dalo by sa to snáď všetko dosiahnuť len odkazom na smernicu o zaistení, o e, zhabaní majetku, výnosov stresnej činnosti. A myslím si, že takýto odkaz by to tu jasne stanovil. Ja by som ešte chcela zdôrazniť význam toho, čo sa navrhuje pri trestnej činnosti vytvárajúcej majetok na území tretieho štátu. To je veľmi dôležité a súvisí to s celou skupinou mimoriadne závažných trestných činov, ako financovanie terorizmu, organizovaný zločin, korupcia, obchodovanie s ľudskými bytostiami a podobne. Naozaj je veľmi dobré, aby tu bola korupcia uvedená. Ja som z Portugalska, kde momentálne došlo k e, obvineniu viceprezidenta blízkej krajiny Portugalsku, Angoly, portugalského prokurátorov nielen za pranie špinavých peňazí, ale za to, že korumpovaním e, portugalských sudcov chcel zabrániť vyšetrovaniu a teraz máme taký diplomatický boj medzi Angolou a Portugalskom, lebo angolské orgány chcú zabrániť tomuto vyšetrovaniu a odvolávajú sa na imunitu, imunitu a čo sa stalo a tak ďalej. A čo Portugalsko robilo v treťom, tretej krajine? Korupcia sudcu, to je na väzenie v Portugalsku pretože ho podplácala sieť napojená na viceprezidenta a táto otázka extrateritoriality je veľmi dôležitá pre účinnosť, pre zuby našej legislatívy. Vieme tu o tejto globálnej úlohe a potrebujeme to tu mať veľmi jasne uvedené. Potrebujeme tu to mať. A napokon chcem povedať, je tu ešte možno jedna oblasť, kde musíme pokračovať a uvidíme, ako by sa to dalo pozmeniť. A to je oblasť, kde by sme mohli spraviť troška viac a zohľadniť to, čo sme zistili v Panama Papers. To, čo sme tam zistili, je, že že veľkými agentmi prania špinavých peňazí sú povolania, ktorí by mali byť práve tie subjekty, ktoré nahlasujú podozrivé operácie, a síce právnici, účtovníci, makléri. A podľa mňa nestačí posilniť trestnoprávne sankcie, ale mali by sme mať aj správne sankcie. Sankcie, ako pozastavenie alebo odňatie e, licencií. Z Panama Papers sme sa totiž dozvedeli, že v mnohých európskych krajinách veľmi často tieto profesie majú, mať nas, na, majú, byť upra- e, majú byť riadené a nad, ohľad nad nimi majú mať ich profesijné organizácie, ale to nefunguje. To sme zistili v Panama Papers. Vo väčšine krajín tento rovesnícky dohľad nefunguje. Tak e, tieto profesie aj veľmi malo oznamujú podazrenia majú veľmi málo oznámení z bank, pretože je to tak stanovené, ako to je stanovené. Ale nikto z advokátskych komôr, e, účtovníckých združení a podobne, nikto to tam z tých nenahlasuje. Takže to je fraška a musíme mať preto nielen trestnoprávne, ale aj správne sankcie, povedzme typu pozastavenia či odňatia licencie na vykonávanie činnosti. Potom určite budú plniť tieto povinnosti. Ďakujem. Nevidím iných tieňových spravodajcov. Neviem, či sa chce rada vyjadriť. Ak nie, tak poprosím ešte komisiu. pá, pána Jeruna Blomsma. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že môžeme mať túto výmenu, prvú výmenu. A ja sa chcem v prvom rade poďakovať spravodajcovi pánu Koraovi za dobre odvedenú prácu doteraz. Ako viete, komisia zatiaľ nemôže formálne schváliť pozmenujúce návrhy, ale chcem povedať, že naši experti ich už posúdili a majú veľmi pozitívny pohľad a tešia sa na ďalšiu diskusiu o nich s vami. Veľmi si vážime podporu parlamentu pre kľúčové prvky našho návrhu. To je to samopranie, keď osoba vytvára trestnú činnosť a pere peniaze z nej. Čiže ide tu o výnosy z vlastnej trestnej činnosti a je dôležité, aby to tam bolo v smernici aj v trestnom práve členských štátoch rozsah pôsobnosti má byť dostatočne široký na to, aby pokryl majetok zo všetkých typov trestných. A my máme zatiaľ vymedzenie ako predikátnych trestných činov a to je prekážka účinnej cezhraničnej spolupráci. Dúfame, že Európsky parlament veľmi rýchlo dosiahne stanovisko a sme veľmi radi, a veríme, že väčšina z vás bude zdieľať tento názor a takto budeme môcť začať rýchlo internečnú diskusiu a dúfam, že budeme môcť rýchlo postúpiť. Ďakujem. Pán Korao, nech sa páči, máte záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že to, čo tu už povedali predrečníci, sú, prejav, sú slova prejavu veľkej podpory a určite nájdeme spoločné riešenie E, pokiaľ ide o zoznam tých príkladov trestnej činnosti, máme už pomerne rozsiahli takýto zoznam a ak bude potrebné, ho môžeme rozšíriť. Účelom alebo teda predstavou je zahrnúť veľký počet trestných činov, takmer všetko, o čom vieme a čo tam spadá. E, pranie špinavých peňazí a podobne. Pokiaľ ide o zdaňovanie, firmy a podobne, na každého sa pozeráme, malého aj veľkého. A orgány, ktoré vyšetrujú v členských štátoch, sa tým budú musieť tiež zaoberať aj týmito druhmi trestnej činnosti. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Gomez, úplne s ňou súhlasím. Áno, Áno, justičná spolupráca, áno, posilnená spolupráca a tá základná smernica je dôležitá a jej obsah musí byť sformulovaný tak, aby sa dal dobre uplatňovať. Zaujímavé je tu tá otázka aj tých správnych sankcií, aby sa dosiahol účinok. To nie je zlý nápad e, hroziť aj zákazom výkonu činnosti. Čiže máme veľa možností, ako zlepšiť tento text, aby bol jasnejší a účinnejší. To je našim cieľom a ja si želám, aby sme na najbližších rokovaniach sa dopracovali už ku kompromisom a tak dosiahli tieto ciele. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tú dôležitú prácu, ktorú odvádzate na takomto významnom spise. Chcem spomenúť, že je tu dlhšia lehota na pozmenujúce návrhy a síce 12. október o 12. aby všetky politické skupiny mali dosť času pozmeňujúce návrhy sa budú preberať v Libe 19. oktobra a budeme mať zmiešaný jazykový režim v dôsledku predloženia lehoty. Hlasovanie bude 13. novembra. Dobre, ďakujem. A teraz ideme k ďalšiemu bodu programu. To je bod programu 15, 16 a 17. správa Komisie Európskeho parlamentu Rady a, ra, e, a, Rade, siedma správa o pokroku v dosiahnutom pri implementácii vyhlásenia EU Turecko, prezentácia Európsky koordinátor pre implementačné legislatorské vyhlásenia, pardon, správa Komisie Európskej parlamentu Rade a Európskej rade a Rade 14. správa o relokácii a presídlení. A posledná takáto tento posledný bod je Európsky súd, rozsudok Európskeho súdneho dvora v spoločných prípadoch zo 6. septembra 2017 o E, žalobe podanej Slovenskom a Maďarskom proti dočasnému mechanizmu do, povinného, povinných kvót pre žiadateľov o azyl. Milí kolegovia, je, sú to takmer dva roky, čo rada prijala, druhé prijala dve rozhodnutia. Jedna pre rozhodnutia 2015 1523 a 1601 na premiestnenie 660 tisíc osôb z Talianska a Grécka by sa pomohlo týmto členským štátom zvládať veľký prílev osôb, ktoré žiadajú o, sa uchádzali o medzinárodnú ochranu v tom čase. Okrem toho v júli 2015 sa rada zaviazala presídliť 22 504 osôb z krajín, kde prichádzalo veľa utečencov v dôsledku sírskej krízy. Dnes, dva dni e, predtým, ako uplynie, vyprší rozhodnutie o relokácii, chceme povedať, že menej ako 20 tisíc osôb bolo naozaj premiestnených z Grécka a menej ako 9 tisíc osôb z Talianska a pritom asi 17 e, tisíc mohlo byť presídlených z Turecka. Údaje ukazujú na jednej strane, že očakávania z roku 2015 sa nedosiahli a na druhej strane vidíme, že relokácia a presídlenie môže fungovať vyhlásenie EÚ Turecko, ktoré zvyšuje úroveň spolupráce s Tureckom a prispieva k zníženiu počtu prichádzajúcich do Grécka. Ďalším dôvodom, prečo sa neimplementovalo v dostatočnej miere rozhodnutie rady je neochota viacerých členských štátov spolupracovať. Dva členské štáty dokonca začali konanie na Európskom súdnom dvore proti rozhodnutiu ale súd zamietol tieto žaloby Maďarska a Slovenska pred niekoľkými dňami. Teraz si vypočujeme súhrnutie rozsudku od právneho odboru. Okrem toho komisia začala konania pre porušenie voči Maďarsku, Českej republike a Polsku, keďže Česko a Polsko nepremiestnili ani jednu osobu. Na tomto pozadí by sme radi počuli od komisie, ako vyzerá súčasná situácia, ako si predstavujú ďalšie riešenie relokácie a presídlenia, keďže tu ešte stále máme osoby, ktoré sú oprávnené na relokáciu, žijú, sú v Grécku a je tu potreba na presídlenie aj z južných stredomorských krajín. Dávam slovo teraz pánovi Fervejovi nech sa páči, môžete informovať o vyhlásení EU Turecko. Ďakujem veľmi pekne. Now, on the EU, EU Turkey statement. Dohoda medzi EU a Tureckom prináša naďalej pozitívne výsledky z hľadiska cieľov, ktoré boli stanovené na úrovni lídrov Európskej únie e, napriek nárastu. E, prišlo to po 7 mesiacoch, ešte stále ich počet e, o mnoho nižší, než pred tým, že keď bola uzavretá táto dohoda medzi EU a Tureckom. Je zhruba je to v priemere od začiatku tejto dohody 80 denne, pričom v šiestich mesiacoch predtým to bolo zhruba 4 tisíc denne. Už som to povedala mnohokrát tomto výbore aj počet umrtí a nezvestných osôb sa výrazne znižuje. Ďalej, čo sa týka ďalších súvislostí, spracovanie žiadosti o azyl v prvej inštancii sa vyvíja dosť uspokojivým spôsobom. Doposiaľ azylové služby s podporou EASO zaznamenali zhruba 25 tisíc e, určení v prvej inštancii a v rámci spoločného akčného plánu, ktorý bol odsúhlasený s ministrom Uzalesom v júni tohto roka to nahromadenie prípadov v prvej inštancii v podstate bolo ostránené. Žiaľ. A z dôvodu mierneho narastu prišlo v auguste a v septembri sa opäť objavilo toto nahromadenie prípadov a žiadosti a to si bude vyžadovať nejaké riešenie, ale domnievam sa, že vďaka spoločným rokom na úrovni EASO aj azylovým orgánom sa to opäť postupne začne znižovať v najbližších týždňoch. je veľmi dôležité, aby členské štáty naďalej vysielali potrebných expertov prostredstvom EASO na tieto miesta. Aby som to trošku podložila aj skutočným fungovaním, v súčasnosti zhruba 370 e, pracovníkov pracuje na ostrovoch. Zhruba 245 z nich je vyslaných prostredstvom EASO. Ide o tlmočníkov, odborníkov, a registračných e, úradníkov. Tiež som už viackrát vo výbore spomenul problémovou zónou bola fáza príjmania rozhodnutí v druhej fáze azylového konania a žiaľ, toto naďalej je problémová oblasť. Ako som už uvedol pri predchádzajúcich stretnutiach, 13 eh, výborov bolo vytvorených s cieľom odstrániť toto nahromadenie, keď sa ukázalo, že produktivita týchto výborov nebola dostatočná. Eh, ďalších 18 spravodajcov bolo vymenovaných, eh, aby im pomohli v ich práci, taktiež sa im poskytli informačné nástroje, organizačná podpora, napriek tomu však produktivita sa neposunula a ešte stále je zhruba 30 prípadov každý týždeň a to je príliš nízke. Nedávno, pred niekoľkými dňami, štátna rada po dlhom období prijala rozhodnutie v prípade dvoch sírčanov, ktorí sa odvolali voči rozhodnutiu, aby boli vrátení do Turecka. Štátna rada rozhodla, že v týchto konkrétnych dvoch prípadoch by bolo bezpečné, ak by sa vrátili, teda v podstate potvrdili rozhodnutie v prvej a druhej inštancii a možno, to sa však ešte ukáže na základe tohto rozhodnutia, sudcovia v odvolacích výboroch budú jednoduchšie možno príjmať rozhodnutia a možno to pomôže zvýšiť efektívnosť príjmania rozhodnutí. Ďalej, ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, že miera návratov je relatívne nízka. Prebiehajú sa návraty, ale nie je veľa. Doposiaľ od začiatku tejto dohody 1925 osôb bolo vrátených do Turecka. Ide väčšinou o príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu a zhruba 200 sírčanov, ak sa nemýlim, sa vrátilo dobrovoľne. Oni sa teda sami rozhodli, že sa chcú vrátiť. Ďalší poznatok. Máme taký, že grécka polícia má problémy hľadať osoby eh, pri eh, prijatí zdvojení negatívnych rozhodnutí. Vieme aj z iných prípadov, že o čo dlhšie trvá prijať rozhodnutie, naplniť rozhodnutie v praxi, o to ťažšie je vyhľadať dané osoby a uskutočniť ich návrat. Eh, súvisí to s viacerými vecami. Jednak musia byť konania spravodlivé, ale musia byť aj čo najrychlejšie tak aby sa nevyčkávalo príliš dlho. Ale okrem toho je dôležité získať lepší prehľad o pohybe osôb, ktoré čakajú na výsledok svojho konania. Teda aj tu musíme popracovať na zlepšení, spracovaní dát v tejto oblasti. A ešte posledná vec. Viem, že to nie je populárne vo vašom výbore, ale na to, aby bola politika návratov úspešná a efektívna, sú tiež potrebné dostatočné kapacity pre tých, ktorí nemôžu ostať, aby bolo možné ich zadržať na nejakých miestach. Vytvorili sme takéto priestory eh, na ostrovoch Kos a Lesbos Zatiaľ eh, však nie sú dostatočné na všetkých ostrovoch, čo dosťažuje situáciu. Na rozdiel eh, od toho, eh, systém dobrovoľných nápradov pod zaštitou IOM funguje dobre. Doposiaľ 10 500 osôb sa vrátilo vďaka tomuto programu a zhruba 1800 priamo z ostrovov. A týmto sa dostávam k tým zložitejším otázkam a síce vzhľadom na tento nárast osob, ktoré prišli za posledné dva mesiace podmienky v táboroch po miernom zlepšení v lete sa opäť zhoršujú. A najväčší problém je v tom, že je tam jednoducho veľa ľudí na týchto ostrovoch. To sa týka najmä Lesbosu a Samosu, tu ten počet e, prišlocov je naozaj mimoriadne vysoký a to spôsobuje problémy. Aby som rozptýlil akékoľvek nedorozumenia, nie je pravdou, že by boli všetci tam zadržiavaní. Niekedy uh, sa to ozýva z niektorých strán, keď sa však pozrieme na počty ľudí, ktoré, ktoré prichádzajú a tí, ktorí odchádzajú, dosť veľa z nich malo zrušené e, zemepisné obmedzenia z rôznych dôvodov, keď sa ukázalo, že nemôžu byť vrátení do Turecka, ale tak či tak sme zaznamenali nárast tlaku na ostrovoch. Myslím si teda, že to bude v najbližšom období tou najväčšou výzvou. Môžem sa k tomu ešte podrobnejšie vyjadriť. Zrejme ešte bude priestor aj v rámci diskusie. A ešte posledná vec na trochu pozitívnejšiu nôtu. Čo sa týka situácie na pevnenie, tam sa situácia naďalej zlepšuje z veľmi zložitej situácie v úvode i hneď po spustení dohody medzi EU a Tureckom E, teraz sa dá povedať, e, že aj vďaka um, obnove zriedení, vďaka rýchlejšiemu procesu programu relokácií, vďaka um, ďalším opatreniam sa podarilo zaistiť, že už nie sú nejaké e, závažné problémy. Netvrdím, že problémy vôbec žiadne tam nie sú, ale nie sú až také závažné povahy. Už sa poskytujú aj dávky v hotovosti vďaka vytvorenému nástroju, čo zvyšuje samostatnosť utečencov a migrantov na pevnenie a to nás teraz um, teda o niečo viac uspokojuje, než situácia na ostrovoch. Čo sa týka relokácie, pán Nielsen sa ešte k tomu vyjadri podrobnejšie. Ja by som chcel spomenúť jednu vec. V súvislosti s Gréckom. Počúvame to často. 66 tisíc e, údajne mal byť relokovaný z Grécka, iba 20 tisíc e, bolo v skutočnosti relokovaných. E, bol by som rád, keby sa zdôraznilo, že tých 66 tisíc tento počet sa odsúhlasil predtým, než sa uzatvorila dohoda medzi EU a Tureckom. A faktom je, že tam nebolo ani 66 tisíc ľudí, ktoré by sa dali relokovať. Teda na toto by som chcel upozorniť. Aby sa teda neprijímali nejaké unáhlené závery. Toľko z mojej strany. Som si istý, že ešte bude priestor doplniť informácie v rámci diskusie. Ďakujeme. A teraz pán Nilsen, máte slovo, aby ste nás informovali o, e, o relokáciách a ďalších následných rozhodnutiach. Ďakujem. Príjemné popoludnie. Už ste spomenuli aktuálne čísla, teda v súčasnosti sme zhruba na celkovom počte 30 tisíc osôb relokovaných z Grécka a z Talianska celkovo. To znamená, že v posledných mesiacoch e, je to zhruba 2000 relokácií mesačne, júl, august, september, teda mierny pokles oproti predchádzajúcim mesiacom, ale ešte stále je to dva správa, ktorú sme predložili 6. septembra, teda 15. správa podrobnejšie popisuje naše úsilie, tak aby tieto postupy boli hladšie, aby sa zlepšila plánovanie, koordinácia a tiež tam upozorňujeme na pokrok, ktorý bol dosiahnutý hľadiska relokácie maloletých osôb bez prívodu. Čo sa týka ďalšieho vývoja, neskôr by som chcel objasniť, že podľa rozhodnutia sa tieto rozhodnutia vzťahujú na osoby, ktorej, ktoré prichádzajú na územie Grécka, Talianska 26. septembra. Teda prvoradou prioritou pre nás je zaistiť, aby všetky tie zvyšné osoby, ktoré prídu do tohto dátumu, ktoré splňajú požiadavky, ktoré majú nárok na relokáciu a predložia ich žiadosť Grécko a Taliansko budú relokovaní v najbližších mesiacoch. Teda tieto konania budú naďalej prebiehať. A to by e, sa malo udiať e, v najbližších niekoľkých mesiacoch. Podľa odhadov na základe doterajšej situácie, podľa počtu osob, ktoré sú zaregistrované na relokáciu, očakávame zhruba 6 až 7 tisíc osôb. Navyše treba byť relokované z Grécka a z Talianska v najbližších mesiacoch až do ukončenia platnosti e, tohto relokačného programu. Okrem toho komisia rozhodla, ako viete, nenavrhnúť e, žiadne ďalšie predloženia týchto rozhodnutí, pretože by sme chceli vyslať jasný signál, že Teraz je potrebné, aby sa spolulegislatívne orgány posunuli v otázkach Dublinu, aby dočasné mechanizmy eh, v rámci reakcie na krizovú situáciu sa už vyčerpali a teraz eh, sa musia zaviesť záväzné povinné opatrenia v rámci relokácií do budúcna. Nemôžu sa už vychádzať z ad hoc rozhodnutí a pravidel. Okrem toho, čo sa uvádza aj v oznámení komisie zo včerajška, E, vyzývame členské štáty, aby nadalej prijavovali solidaritu s Gréckom a Talianskom, až kým nevznikne nový systém Dublin vzhľadom na tlak, pod ktorým sú tieto krajiny, aby sa vyhovelo žiadostiam o solidaritu od ostatných krajín. E, správa zo 6. septembra nebola nejakou analizačnou alebo nejakou súhrnou správou, e, ktorá by zahrňala nejaké ponaučenia, to zdôrazňujem. Podľa mňa sme dokázali, že e, s dostatočným úsilím aj európske aj národné orgány relokačný systém dokáže fungovať a dokáže zohrávať aj veľmi významnú úlohu v tom, ako zaistiť prejav skutočnej konkrétnej solidarity medzi členskými štátmi. Toto sú e, ponoučenia a skúsenosti, na ktoré musíme pamätať v procese prepracúvania dublinského systému, aby sme zohňadili to, čo sa doteraz už urobilo. Ďalej, čo sa týka presídľovania tu sme od dneška na úrovni zhruba 23 tisíc osob, ktoré boli presiedlené do únie. To sa týka aj systému z júla 2015, aj presiedľovacej časti dohody medzi EU a Tureckom. Teraz e, sa blížime k uzavretiu v rámci záverov e, systému z júla 2015. Väčšina členských štátov už splnilo svoje záväzky, aj keď nie všetky aj tých dvoch ďalších systémov, to aktuálne financovanie, ktoré sa poskytuje členským štátom, aj toto sa už chystá završiť z technických dôvodov do konca roka. Ako veľmi dobre viete, máme tu návrh na nový presľovací rámec už na stole. Ešte stále si to však bude vyžadovať ďalšiu prácu predtým, než sa to vyrokuje a dostane do praxe. Aby sme teda prekonali toto prechodné obdobie, komisia včera predložila odporúčanie členským štátom s cieľom presídliť 50 tisíc osôb v najbližších dvoch rokoch. To je spojené s rovnakou mierou finančnej podpory, ako sme zavedli aj v súčasnosti, teda na základe 10 tisíc eur na osobu, ktorá bude presídlená. To znamená, že sa sprístupní 500 miliónov ľudí na pardon, 500 miliónov eur eh, na presídlenie tohto počtu ľudí. Očakávame, že sa e, to podarí ešte mierne navýšiť e, v prípade e, dostatočného záväzku členských štátov. Toto je spojené aj s odporúčaniami z našej strany. Komisia sa snaží, aby členské štáty v rovnakej miere sa podielali na tomto programe Turecko, Jordánsko, Libanon a 5 až 6 ďalších krajín v Afrike, ktoré sú buď najväčšími hostovskými krajinami utečencov alebo um, sú v jednej kategórii a to zahrňa aj Líbiu. Toľko, pani predsedajúca, možno z mojej strany a samozrejme budeme ešte ochotní odpovedať na otázky. Ďakujem pekne. Teraz pán Vorin, ktorý zastupuje právnu službu. Vás by sme poprosili o krátky súhrn súdneho rozsudku v prípade stežnosti Maďarská a Slovenska. There is no Madame la Présidente. Euh, donc, comme vous l'avez rappelé, en effet... Ďakujem pekne. E, Maďarsko a Slovensko požiadali e, v dvoch oddelených konaniach zrušenie o odporúčanie Rady 22. septembra 2015, e, kde sa stanovujú predbežné opatrenia v rámci medzinárodnej ochrany z Grécka a z Talianska. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe článku 70 odseku 3 zmluvy o fungovaní EÚ. Čo sa týka odvolania pred súdom Polsko, v priebehu tohto konania prijavilo podporu Slovensku a Maďarsku, zatiaľ čo Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Švédsko a komisia prijavili podporu rade. Parlament e, sa nezapojil do tohto konania. Súdny dvor zamietol obe tieto e, námietky a mal možnosť vyjadriť sa k všetkým námietkám, ktoré e, tieto dve krajiny predložili a vďaka tomu mohla aj upresniť niektoré zaujímavé skutočnosti jednak k e, medziinstitucionálnym vzťahom, ale aj k konaniam a zásadám a postupom, ktoré vychádzajú z azylovej politiky. Prostriedky, e, na ktoré sa odvolali dve krajiny, sa boli troch typov. Poprvé, neprimerané vyloženie článku 70 odseku 3 zmluvy o fungovaní EÚ ako právneho základu, e, na ktorý zautočili ďalej e, druhý súbor. Namietok sa týkal regularity procesu prijatia rozhodnutia a ďalej E, tretia skupina sa týkala e, obsahu tohto rozhodnutia, najmä proporčnosti opatrenia, ktoré bolo e, považované za sporné. Takže čo sa týka najskôr právneho základu, Slovensko a Maďarsko podporili vo všeobecnosti, teraz zdôraznili, že legislatívne konanie sa malo uplatniť, pretože článok 78 odsek 3 hovorí o tom, že je potrebné konzultovať Európsky parlament. V tomto smere e, súdny dvor pripomenul, že právny akt sa môže považovať za legislatívny akt únie iba ak bol prijatý na základe e, ustanovenia zmluvy buď e, v rámci riadneho legislatívneho konania alebo špeciálneho legislatívneho konania. Článok 78 odsek 3, aj keď sa tam hovorí o konzultácii Ruského parlamentu, nikde sa neuvádza, že e, ide o legislatívne konanie a súd teda uzavrel, že táto námietka e, nie je podložená, že nešlo o legislatívny akt, ktorý by mal byť prijatý v legislatívnom konaní. Okrem toho sú dospel záveru, že článok 78 Odsek 3 umožňuje európskym inštitúciám prijímať e, prechodné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa dalo efektívne a rýchlo reagovať na naliehavú situáciu, e, ktorá e, súvisela s vysokým narastom poštu, ktoré boli presídlené. A tieto dočasné opatrenia sa môžu vymykať aj z definície legislatívnych aktov. Na to, aby táto výnimka sa mohla uplatniť, stačí, aby táto výnimka bola súčasťou rámca a čo sa týka rozsahu pôsobnosti, aj materiálne, aj dočasne a tiež, aby sa nepovažovala ako náhradu e, za nejaké trvalé legislatívne akty, z ktorých predstavuje výnimku a súd skonštatoval, že tieto podmienky boli splnené. Ďalej, čo sa týka rozsahu pôsobnosti e, tohto rozhodnutia 25. septembra 2015 až 26. septembra 2017, tu súd e, skonštatoval, že bolo jasne uvedené, že išlo o e, dočasné opatrenie a preto nebolo možné ho spochybniť z úvodu takýchto námietok. A ďalej súd um, skonštatoval, reagujúc na argumenty Slovenskej republiky, že bolo možné uh, považovať, e, že podmienky, ktoré stanovuje článok 78.3, e, čo sa týka naliehavej situácie v jednom alebo viacerých členských štátoch, e, ktoré boli spôsobené výrazným narastom počtu osôb z tretich krajín a tým sa splnili parametre tejto mimoriadnej situácie. Ďalej, čo sa týka prijatia tohto rozhodnutia, ktoré bolo predmetom sporu. Dve krajiny, o ktoré tu ide, vychádzali zo záverov rady z 26. júla 2015, kde sa odvoláva na proces e, núdovej relokalizácie a súd e, zdôrazňuje, že už bolo prijaté prvé rozhodnutie o relokalizáciách na úrovni e, rady 14. septembra 2015 a tu išlo o 40 tisíc osôb, ktoré žiadali o medzinárodnú ochranu a nachádzali sa v Grécku a v Taliansku. A preto žiadatelia zdôraznili, že rozhodnutie, voči ktorému namietali, e, prekračovalo rámec e, závery Európskej rady a že nedodržiavali oni tieto závery, pretože závery stanovovali, že rozhodnutie o relokáciách sa malo prijať konsenzom keďže to rozhodnutie, na ktoré utočili, bolo prijatie kvalifikovanou e, e väčšinou a teda nezodpovedalo pravidlám. Súd najskôr uviedol, že závery Európskej rady už boli predmetom plnenia e, iného rozhodnutia, nie tohto, voči ktorému sa namietalo a okrem toho Európska rada a jej rozhodnutie nemôže mať za cieľ uprieť komisii jej právo iniciatívy a teda aj ak Európska rada nemala za cieľ spustiť eh, proces relokácií nad z tých 40 osob, nič nebránilo komisii prežiť takýto návrh a to aj urobila. Okrem toho závery Európskej rady, kde sa hovorí o konsenzuálnom odsúhlasení ne, nemohli upraviť pravidla hlasovania, ktoré sú stanovené v článku 78.3, kde sa hovorí o hlasovaní kvalifikovanou väčšinou. Okrem toho, e, tieto dve krajiny sa odvolávajú na porušenie povinnosti konzultácie Európskeho parlamentu zo strany Rady. Áno rada e, zaviedla do zásadné zmeny do pôvodného návrhu komisie, ktorý sa týkal a ktorý sa mal vnímať e, ako mechanizmus na pomoc Grécku, Taliansku, ale aj Maďarsku. E, Maďarsko žiadalo medzi tým o to, aby bolo stiahnuté z tohto rozhodnutia a išlo teda nové rozhodnutie, ktoré sa už netýkalo Maďarska z obsahového hľadiska a to rada prijala. A podľa Maďarska a Slovenska tým, že sa e, nevykonali konzultácie s parlamentom, rada údajne porušila pravidlá, ktoré stanovuje článok 78 odsek 3. Tu súd pripomína to, čo už e, viackrát mal možnosť konštatovať, že konzultácia s Európskym parlamentom, tak ako to stanovuje zmluva, predstavuje e, formálnu požiadavku, ak sa to nedodrží, môže to znamenať anuláciu aktu, ktorý bol prijatý pri nedodržaní tohto formálneho pravidla. Podľa súdu totiž konzultácia Európskeho parlamentu e, zodpoveda účasti, efektívnej účasti parlamentu v tomto rozhodovacom procese a to je významnou súčasťou eh, inštitúciálnej rovnováhy, tak ako to stanovuje zmluva a tiež eh, je to prejavom demokratického princípu eh, účasti ľudu na rozhodovacom procese. A taktiež sa pripomenuli hlavné zásady. Súd však konštatuje, že rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na úrovni rady, vo svojom obsahu sa vzťahovalo k pôvodného návrhu komisie a už e, to nebolo prijaté v prospech e, Maďarska. Ale napriek tomuto uznaniu súd skonštatoval, že parlament bol náležite informovaný o tejto zmene na úrovni predsedníctva rady e, na plenárnej schôdzi, mimoriadnej plenárnej schôdzi zo 16. septembra 2015 pred prijatím uznesenia z 17. septembra 2015 a vďaka tomu parlament mohol vziať do úvahy vo svojom uznesení zo 17. septembra 2015 tieto úpravy, ktoré stanovila rada a teda parlament bol o tom navždy informovaný. Súd e, ďalej uviedol, že došlo aj k ďalším zmenám, ale tieto nemali vplyv na obsahové hľadisko návrhu komisie a preto si to nevyžadovalo opätovné konzultácie s Európskym parlamentom. Ďalej tieto dve krajiny, teda Maďarsko a Slovensko, sa odvolajú na to, že rada upravila návrh komisie v jeho obsahu bez e, e, jednomyselnej podpory podľa e, článku 93 odseku 13 zmluvy o fungovaní EÚ a došlo teda k zmene návrhu, pôvodného návrhu, tým, že sa schválila upravená forma na rôznych stretnutiach a rady a už e, teda nebolo potrebné dodržovať pravidlo jednomyselnej podpory v hlasovaní. E, ďalej toto namietnuté e, rozhodnutie nesplňa parametre legislatívneho aktu a na rozdiel od toho, čo tvrdilo Maďarsko a Slovensko, nepodrieho to povinnosti u účasti odsúhlasenia národných parlamentov a tiež súd sa odvoláva na neporušenie pravidla, ktoré sa týka využitia jazykových možností únie. Čo sa týka teda obsahu tohto rozhodnutia, voči ktorému sa odvolávajú, najmä čo sa týka proporčnosti tohto rozhodnutia, tu súd skonštatoval, že mechanizmus relokácií, tak ako e, to stanovuje toto rozhodnutie, nepredstavuje opatrenie, ktoré by e, m, nebolo primerané teda pomoc Grécku a Taliansku v dôsledku migračnej krízy z roku 2015. E, v tomto smere súd skúštatoval, že platnosť rozhodnutia, o ktoré tu ide, sa nemôže spochybniť e, spätne, čo sa týka jeho miery účinnosti, keďže legislatívne orgány únie musia zohľadniť aj budúce vývoj právnych aktov. E, nemôže sa to spochybniť iba ak by to bolo jednoznačne v rozpore e, s poznaním, ktoré boli k dispozícii pri schváľovaní tohto aktu. Teda nie je možné zohľadniť e, také prvky, ktoré sa vyskytli až následne po prijatí tohto aktu. Rada teda vychádzala e, z podrobnej analýzy štatistických údajov, ktoré boli k dispozícii v čase príjmania taktiež z objektívnych analýz. A z tohto hľadiska súd skonštatoval, že e, nebola táto námietka podložená. Okrem toho súd e, sa domnieva, že keďže išlo o fakty, ktoré vznikli až následne a ktoré podľa Maďarska a Slovenska dokazovali nedostatok proporčnosti takéhoto opatrenia, súd uvádza že e, menší počet nárastu žiadostí o relokácie po tomto rozhodnutí sa dá vysvetliť rôznymi faktormi, e, ktoré rada nedokázala predvídať e, v čase prijímania tohto aktu, okrem iného ani nedostatok spolupráce niektorých členských štátov, čo samozrejme rada nemohla vziať do úvahy pri prijímaní tohto aktu vopred. R súd tiež uvádza, že rada sa nedopustila chyby e, pri tom, keď uviedla, že cieľ e, tohto rozhodnutia nemôže byť splnený menej reštriktívnymi opatreniami. Súd taktiež uvádza, že rada neprekročila svoj mandát, ktorý bol e, relatívne široký pri hodnotení, že mechanizmus je určený a, urču, a týka sa prvého rozhodnutia o relokáciách, teda relokácii tých 40 tisícov osôb toto rozhodnutie bolo prijaté niekoľko dní vopred a že to nestačilo e, na odôvodnenie e, mimoriadne vysokého nárastu počtu osôb v priebehu júla a augusta roka 2015. Okrem toho podľa súdu rada aj tu bez toho, aby prekošla svoj mandát a mohla vyhodnotiť, že záväzná povaha e, tohto relokačného mechanizmu si vyžadovala konanie aj vzhľadom na naliavú situáciu. Tu je potrebné zdôrazniť, že súd uvádza, že existuje prepojenie s zásadou solidarity, ktorá sa e, týka článku 80 zmluvy o fungovaní EÚ, vychádzajúc z toho, že e, rada pri tomto rozhodovaní vychádzala z zásady solidarity a spojené s odpovednosti členských štátov, vrátanie v e, finančnej oblasti, ktorá vychádza z tohto článku 80. Súd taktiež reaguje na argument Maďarska, e, kde sa útočí na rozhodnutie rady v tom, že sa oprel o analýzu rôznych mechanizmov e, prispôsobenia sa a súd dospel k záveru, že tieto e, mechanizmy prispôsobenia sa znamenajú, že toto rozhodnutie bolo primerané a prispôsobené možnostiam každého členského štátu. Námietka Polska odvolanie Polska malo za následok eh, vyjadrenie také povahy, že um, to nebolo primerané možnostiam Polska. Tu súd eh, zamietol takýto argument, pretože prekračoval v rámce toho, čo Maďarsko tvrdilo, ale taktiež eh, súd Eh, Polsku odpovedal, eh, že relokácia, ktorá je spojená s podmienkami kultúrneho alebo jazykového prepojenia týchto prišielcov, ktoré by boli predmetom relokácií, eh, znemožnili presunutie týchto osôb v rámci zásady solidarity. Keby sa to malo robiť podľa etnického pôvodu, to by bolo navyše v rozporu s článkom, 20, článkom 21 Charty základných e, práv e, Európskej únie. Takže súd zamietol túto argumentáciu nedostatku právnej istoty či nerespektovania ženevského dohovoru. Ďakujem. Ak máte ďalšie otázky, som vám k dispozícii. Áno, ďakujem vám veľmi pekne za veľmi komplexné e, vyjadrenie, pretože pani Keller a pána Bjorka, e, ktorí sú e, spravodajcami pre lokalizáciu a presídlovanie. No, keďže ich tu nevidím, tak otvorím teraz priestor azda pre koordinátorov, ale E, takisto nie, takže pani Sophie Intveld, e, ktorá sa prvá hlásila o slovo. Prosím, máte slovo. Áno, ďakujem vám. Prepáčte, ja, to, to bolo rýchlejšie, než som očakávala. Ďakujem všetkým trom rečníkom za vyjadrenia. A ja mám stále veľa otázok, e, najmä pokiaľ ide o tých prvých e, dvoch, e, o tie prvé dve prezentácie. V prvom rade som veľmi rada, e, že komisia trvá na tých dvoch zákonodárcoch a, a, nad, a som rada, že rada tlačí na modifikáciu dublinského systému, lebo pak potom budeme, v opačnom prípade sa budeme pohybovať od jedného neúčinného riešenia k druhému. Hm, v naliehavých prípadoch. A pokiaľ ide o vyhlásenie Európska únia Turecko, v prvom rade e, vy ste o niečom ani, aj nehovorili, to znamená o ľuďoch e, ako takých a o ich životnej situácii. E, časť toho vyhlásenia EÚ Turecko sa týkalo toho, že dáme Turecku veľa peňazí za príjem utečencov. Ako monitorujete ich dnešnú situáciu? Vieme, že bolo veľa správ o tom, že boli incidenty, prípady násilia, detskej práce, e, sexuálneho e, násilia, ľudia, e, ktorí v Turecku nevedia nájsť prácu a sú viac menej nutení vrátiť sa do Sýrie. Ako monitorujete túto situáciu? Stanovili ste napríklad to, aby všetky deti chodili do školy v Turecku a ak to monitorujete, tak ako to monitorujete? A okrem toho, vy ste povedali, ak som to správne pochopila, že 190, e, e, e, že 1192 návratov bolo z Turecka, ale pokiaľ ide o to vyhlásenie EU Turecko, vyrátali ste náklady na hlavu tomto prípade to znamená, ako najlepšie vynakladať e, peniaze a potom e, čoraz častejšie alternatívne cesty, prekračovanie Čierneho mora smerom do Rumunska. E, môžete povedať aj o tomto viacej? A potom by ste ešte hovorili, že ľudia sú ešte stále niektorí na ostrovoch a vieme, že tam narastá napätie. Podmienky, v ktorých žijú, sú veľmi zlé, ako vieme Čoraz viac ľudí trpí stresom, úzkosťou. Môžete o tomto povedať niečo viac? No a napokon, okrem eh, implementácie vyhlásenia EU Turecko, robí vám niekedy starosti, čo sa stane, keď e, tureckí utečenci, alebo teda utečenci v Turecku a žiadatelia o azyl nakoniec sa vydajú do Európskej e, únie, keď sa raz jednoducho turecká vláda rozhodne, že nie je spokojná e, a povie, už váš utečenský problém riešiť nebudeme. Ďakujem. Pani Sipel, prosím. Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade, e, ja som nemala v úmysle povedať nič, pretože úprimne povedané, e, možno to vy aj ostatní vnímate podobným spôsobom. Už ma trocha unavuje hovoriť to isté dokola v prípade tejto správy. A jedna z tých vecí, ktorú stále opakujeme, je, že členské štáty príliš veľa členských štátov jednoducho neplní svoje povinnosti, nepo, neposkytujú peniaze, aby e, sa tábory v tretich krajinách e, mohli e, aby mohli fungovať do Afrického trastového fondu, takisto neposkytujú technické zariadenie na zlepšenie práce EASO a Európskej pobrežnej stráže a podobne. A už to už ma všetko unavuje, takže na toto ale zabudneme, ja mám predsa len otázku. Pokiaľ ide o situáciu v Turecku ohľadom e, utečencov, máte nejaké jasné informácie o počte utečencov, ktorí už sú v Ture- e, ktorí boli v Turecku pred rozhodnutím členských štátov ohľadom e, Turecko ohľadom Turecka a koľko je tých utečencov v Turecku teraz. My totiž dávame veľa peňazí Turecku na utečencov, ale stál, vždy sme vedeli, že len malý počet e, utečencov sa nachádza e, v táboroch. Takže kto tie peniaze dostáva a na aké účely a koľko ľudí je dnes v táboroch a kde je zvyšok. A máme nejaké informácie, či rôzne skupiny utečencov sú e, povedzme vystavené rôznemu zaobchádzaniu, alebo či majú všetci rovnaké šance napríklad v Turecku chodiť do školy, získať prácu alebo čokoľvek iného. A čo sa vlastne deje so všetkými tými, ktorí e, toto právo nemajú? No a pokiaľ ide o otázku Ohľadom rozhodnutia o relokalizácii som rada, že komisia je pripravená pokračovať s tými počtami, na ktorých sme sa dohodli, ale prosím, môžete mi povedať, e, či ak budeme pokračovať tými číslami, na ktorých doposiaľ pracujeme v prípade relokalizácií, koľko mesiacov alebo rokov to bude trvať, kým sa ten, e, tých 160 tisíc skutočne relokalizuje. To by bolo veľmi zaujímavé vedieť. No a okrem toho by som chcela poďakovať e, Eh, kolegovi, ktorý vysvetlil veľmi podrobne eh, rozsudok a rozhodnutie súdu, hm, eh, pokiaľ ide o stiažnosť Maďarska, Českej republiky a Polska, vieme, aký ten výsledok, aký ten výsledok bol, že to rozhodnutie bolo právoplatné a v súhľade s právom, ale bolo by pekné hm, takisto sa dozvedieť, pretože ja som si toho ani nebola vedomová, vedomá, um, do akej e, miery e, aspoň jeden z tých, čo išli na súd, konkrétne Orbán, do akej miery on si robil starosti s tým, že sa demokratické práva parlamentu nerespektovali, To mi napadlo. A potom ešte napokon otázka budú tieto krajiny rešpektovať toto rozhodnutie? Budú ho teraz rešpektovať nielen na papieri, ale budú skuteč, skutočne prijímať e, utečencov a máme nejaké jasné vyhlásenie od všetkých týchto troch krajín v tejto chvíli? Ďakujem vám. E, a teraz e, pani Vežiat. Merci, madame. Ďakujem, pani e, predsednička. Ja mám rovnaký pocit únavy, ktorý vyjadrila e, predrečnička. Mám e, pocit, že postup za porušenie by sa mal vzťahovať na všetky členské štáty, na ktorýkoľvek členský štát. Samozrejme, komisia sa e, zamerala na tie členské štáty, ktoré boli najviac v rozpore so svojimi záväzkami, ale v podstate žiadny členský štát tie záväzky na 100% nesplnil, ak som to správne pochopila e, na základe tých číselných údajov. Takže okrem otázky Turecka je tu menej než 30 tisíc relokalizovaných e, e, v Taliansku 20 tisíc napríklad. A keď sa pozrieme na tých, ktorí boli relokalizovaní z Turecka, no tak e, to je v podstate trocha falošné, lebo Turecko nie je členský štát Európskej únie, ktorý ani nemá, podľa mojich posledných informácií, vstúpiť do Európskej únie. Mm. Takže ak to správne chápem, členské štáty splnili štvrtinu svojho záväzku. A komisia opäť, ak som to teda pochopila správne, chce zabrániť tomu, aby neprišlo e, k ďalšiemu predlženiu a aby sa táto situácia e, nestala e, trvalou. Takže je tu akási hypotetická dohoda, dohoda ale ja som pomerne skeptická k tejto dohode na základe informácií, ktoré mám k dispozícii, ak som to teraz správne pochopila. Bude asi ďalších 7 tisíc osôb, ktoré budú predmetom relokalizácie. A ak som to tiež dobre pochopila, tak ste toho názoru, že všetky osoby, ktoré prídu na územie Talianska alebo Grécka do 27. septembra, budú môcť využívať tento mechanizmus relokalizácie. Takže mám otázku. či jeden z tých blokov členských štátov či teda chce len osoby, ktoré sa dostali na naše územie pred dohodou s Tureckom. To znamená, že tým pádom e, v takom prípade, ak tá čiastka, alebo tá lehota skôr skutočne platí do 27. Kto bude môcť využiť e, túto možnosť? relokalizácie. Kto teda? A ak som správne pochopila ešte ďalšiu otázku, povedali ste nám, že grécka policia len ťažko hľadá ľudí, ktorí by mohli byť poslaní späť do Turecka. Neviem, či som to správne pochopila. Mohli by ste nám k tomu dať ďalšie podrobnosti. Ani neviem, aké sú národnosti. A tých, tých, tých 10 500 eh, ľudí, ktorí sa tzv. dobrovoľne vrátili. No a potom ešte podobná otázka týkajúca sa e, tých 1920 a približne ľudí, ktorí boli vrátení do Turecka. O akých ľudí išlo? A vzhľadom na to, e, že sa poslali Turecku peniaze a keď sa pozrieme na počet detí, ktoré tam pracujú alebo sú obeťami zneužívania, tak do akej miery máme nejaké záruky alebo do akej miery sa Únia snaží získať záruky od Turecka, že to jednoducho, že to nebude stávať. A ako vysvetlíte ten tzv. nový pohyb smerom k, ku gréckým ostrovom, čo je v absolútnom rozpore s tým, čo sa teraz deje v Taliansku? kde sa tie toky znížili. Ja mám určitú predstavu, ale chcela by som počuť vašu verziu a potom vám ešte poviem to, čo som povedala aj minule. Mám pocit, že tu pánuje určitý cynizmus. Keď sa hovorí, že počet obetí sa znižuje, ale pomer v porovnaní s novými osobami, to znamená proporcionálne, tak tento počet sa vlastne e, proporcionálne neznižuje. Takže nehovorte také veci, to nie je priateľné. A ešte menej priateľné to je, keď vidíme, že počet utopených v Stredozemnom mori sa naďalej zvyšuje. Ďakujem vám. E, pán Jurek, prosím, máte slovo. Ďakujem bardzo. E, ďakujem veľmi pekne. Rozhodnutie e, súdneho dvora je také, aké je. Je to fakt a mohol by to byť dôvod na posúdenie právneho základu, na základe ktorého sme konali, ale bez ohľadu na všetko ako parlament musíme vyhodnotiť politiku Európskej komisie a v prípade migrácie a migračnej vlny, e, ktorá sa odohrala počas sírskej vojny, e, nemáme tu dočinenia e, s vecami, ktoré sú spôsobené prirodzenými katastrofami napríklad a nesúvisia teda ktoré by nesúvisli s, ľudskými, e, s ľudskou činnosťou a vyžadovali by podobnú solidaritu, ale veľmi úzko teda súvisia s politikou mnohých európskych krajín a tieto, a tieto politiky e, e, existujú ešte aj dnes. Počas svojho prejavu pán Juncker opäť povedal, že jedinou alternatívou pre ilegálnu migráciu je otvoriť cesty legálnej migrácie to znamená, vlastne my to môžeme vnímať ako legalizáciu nelegálnej migrácie, len sa to rozloží v čase. A mali by sme vedieť, že dokonca aj v tej rozprave, ktorá nasledovala, najväčšia politická skupina v Európskom parlamente, skupina, e, z ktorej vzýšiel pán Juncker, jasne povedala, a vlastne sa e, nevydrá jasne v tom zmysle, že by sme proti nelegálnej migrácii mali bojovať. Takže my by sme mali ako parlament uvažovať o svojej povinnosti a vyhodnotiť politiky, ktoré sa realizujú. A teraz môžete odmietnúť e, nároky e, alebo stiažnosti Slovenska a Maďarska a e, povedať, že sa to vyriešilo. Ale chcel by som poďakovať pani Veržia, e, ktorá vychádza z predpokladu, ktorý je úplne iný než môj ale takisto povedala, že toto rozhodnutie Európskej komisie a tieto rozhodnutia Európskej komisie sa neimplementujú e, zo strany približne 85 e, členských štátov. Takže ak sa niektoré rozhodnutia neimplementujú a nedajú implementovať, tak to znamená, že boli nesprávne a toto by sme mali vyhodnotiť a nie sa pokúšať nútiť e, E, povedzme, prinúcovať princípom väčšiny alebo právnych opatrení. Samozrejme, môžete povedať, že sú veci, e, e, že niektoré veci sa mohli implementovať, keby bol ten tlak väčší, ale to nás nikam nedovedie. Ďakujem vám. Pani Sebe. Mám len malú opravu, hovorí pani Sipel. Ak tu hovoríme o požiadavke, že všetky formy neregulérneho sa treba potláčať a nedali by sme žiadne alternatívy, tak to znamená, ten výsledok znamená, že nebudeme brať žiadnych utečencov. To by znamenalo, že ľudia, ktorí utekajú pred e, vojnou, krízou, mučením, nenajdu v Európe ochranu lebo títo ľudia nemajú žiadnu šancu prísť legálne do Európy. Nemajú vízum a keď tu chcú prísť, tak to ide len neregulérne. A preto samozrejme ten odkaz pána Junckera, že práve pre týchto ľudí, ktorí naozaj potrebujú ochranu, musíme nájsť legálne zákonné cesty. To je správne, pretože zatiaľ pre takéto osoby nemáme zákonné cesty príchodu do Európy. Dobre. Áno. E, pred určitou dobou e, Poliaci použili e, tieto cesty legálnej migrácie, aby migrovali do Európy a Spojených štátov. A pani Gomeš? Áno. Ja by som ešte chcela povedať, e, že som rada, že súd objasnil tento prípad a mm, skutočne si želám a očakávam, aby e, komisia trvala na tom, že krajiny, ktoré e, namietali proti rozhodnutiu o relokalizácii, rozhodnutiu rady, aby tieto krajiny čelili svojej zodpovednosti, nie len pokiaľ ide o prijímanie e, toho stanoveného počtu ľudí, ktorí boli učení na relokalizáciu, ešte stále možno relokalizovať ľudí, ale aby boli vystavení aj e, postihom. Ja som z Portugalska a hovorím to opäť e, z krajiny, ktorej hrozilo hrozili sankcie štrukturálnych e, e, fondov za to, že o dve desatiny nedodržali e, ten pakt rastu a stability. A my sme neporušili žiadne právo, medzinárodné právo alebo európske právo. Uh, pretože tam nešlo o európske zmluvy, ale medzi vládne dohody. Takže musia byť sankcie, ak krajiny, e, o ktoré ide, nesplnili svoju zodpovednosť, e, najmä potom, ako súd rozhodol. A chcela by som sa spýtať našich hostí, hostí z komisie, či by nám mohli povedať, čo sa deje s ľuďmi, ktorí prišli do Turecka z pardon, do Bulharska z Turecka, najmä z Turecka. E, toho sme predsa boli svetkami. Tie, e, v jednej krajine tie počty poklesnú, v druhej krajine zase narastú. Takže by sme e, chceli vidieť, či to vyhlásenie EÚ Turecko funguje tak, ako ho vnímame. Je veľmi dôležité vedieť, čo sa deje na všetkých frontoch No a chcela by som sa ešte spýtať, čo sa deje, vy ste hovorili o situácii e, maloletých e, bez sprievodu a, tom, e, a tej osobitnej pozornosti, ktorú si vyžadujú, pokiaľ ide o relokalizáciu, v prípade napríklad Talenska a podobne ale tu sa potýkame s nedostatkom kapacít, napríklad v prípade um, súdnych orgánov alebo prokurátorov, alebo kto užkoľvek to má byť, kto by týchto maloletých mal sledovať. Tady, tak, takže sú prípady um, maloletých, ktorí sa jednoducho stratili, ale čo sa vyparili do vzduchu, alebo uh, sa stali obeťami sieti organizovaného zločinu. Čo sa s nimi stalo? Takže e, sleduje sa toto ďalej, a, a nie len teda, pokiaľ ide o e, tie krajiny, o ktorých som hovoril ako Taliansko, ale aj v iných krajinách, e, aj iné krajiny Európskej únie. únie. A vy ste hovorili, že stále tlačíte na európske krajiny, aby prejavili solidaritu pri relokalizácii, ale v poslednej dobe sme počuli, že niektoré veľké krajiny by mali mať aj by mo- mali aj väčšie možnosti prijať e, relokalizovaných ľudí z Grécka a Talianska a napríklad ako e, Španielsko a čo urobila e, komisia napríklad e, v záujme toho, aby krajiny ako Španielsko, ktoré sa veľmi priblížili tým cieľom relokalizácie, čo robila komisia, aby také krajiny presvedčila, ako je napríklad Španielsko. No a pokiaľ ide o Portugalsko, my sme známi svojou otvorenosťou príjmať ľudí, ale keď tí relokalizovaní ľudia prídu k nám, tak už sú nejakým spôsobom zorganizovaní, lebo už sú boli dlhodobo v Grécku a e, sú zorganizovaní v tom slova zmysle, že sa už sú prichystaní na sekundárny pohyb, to znamená, že odídu z Portugalska niekam inam. Asi 50 ľudí, ktorí boli relokalizovaní do Portugalska, sa nakoniec posunú niekam ďalej. A čo sa v tomto robí. Je nejaká snaha relokalizovať e, tých ľudí v podstate tam, kde pôvodne boli určení na relokalizáciu a potom Líbia. Birgit, Birgit povedala pravdu o Afrike. Ak nebudeme mať mm, e, bezpečné cesty, tak neplníme naše, e, našu zodpovednosť voči medzinárodnému právu a utečencom. A chcem sa spýtať, či bola vôbec nejaká snaha o presídlenie ľudí, ktorí boli v Líbii a ktorí sú utečencami, ktorí by mohli byť uznaní za utečencov. Pokiaľ ja viem, UNHCR vôbec nemá ani právny základ na činnosť v Líbii, Nemajú tam žiadne štruktúry, majú zrejme nejakých miestnych ľudí, ktorí nedokážu fungovať. Je to troška iné z IOM, ale mandát IOM nie je identifikovať utečencov, ale fyzicky premiestniť ľudí. Takže za čo sme spolu zodpovední v Líbi? A to ma naozaj znepokojuje, pretože Líbia v súčasnom stave s takou slabou vládou, či žiadnym spravovaním alebo trojitou vládou, a financujú sa tam e, rôzne zadržiavacie tábory, kde sa mučí. Pán Jurek, máte ešte nejakú otázku k našim rečníkom? Ešte by som sa chcel vyjadriť a pridať nejaké argumenty do diskusie nielen na, to, na adresu toho, čo povedala pani Gomez, ale na predchádzajúce vyjadrenia. Ide o toto. Tieto deti sú obete, obete nezákonnej migrácie. A to by mala byť výstraha, že by sme si mali uvedomiť, aký je charakter procesu, pred ktorým stojíme a procesu, ktorý podporujú vlastne orgány EÚ. A musíme prijať rozhodnutie, či budeme uplatňovať zákony alebo nie. Ak by neišlo o priateľstvo voči pani Kudrickej z Polska, to, čo povedala o Poliakoch a Maďaroch, ktorí odchádzali, to nebolo vhodné, primerané, to nebolo správne, pretože tu miešame jablka s hruškami. Áno, tisícky Poliakov po druhej svetovej vojne zostali v UK, USA, boli to vojaci, ktorí boli zradení. Aj po, niekoľko Maďarov odišlo v 56. To boli ľudia, čo bojovali za Európu a ktorých zradila Európa. Poliaci odišli aj počas e, staného práva. To sú tí, čo bojovali za Európu a tí vydláždili cestu Európe tak, aby mohli E, západné krajiny teraz vydávať menej na obranu Európy. To boli ľudia, čo chránili Európu, ale tu my hovoríme o krajine, kde je vojna a pani Gomes pracuje so mnou v Afete a my obaja by sme sa mali venovať otázke neproporcionality to je nezákonné organizácie a mier v Európe ak sa zamyslíme nad ďalšími bojskami strategickej vojny, tak samozrejme musíme pomáhať utečencom ako utečencom. Ale teraz, keď hovoríme o pristahovalectve, tak spolupracujeme s Frontexom. Komisia spolupracuje, náš výbor spolupracuje s, s, e, s Frontexom veľmi často a často hovoríme, chodíme aj do Polska. Poďte na Marocko je veľvyslanectvo a pozrime sa, koľko Poliakov alebo ako si ľudia myslia, že majú ísť do Ameriky, rešpektujú krajinu a jej zákony, kam chcú ísť. A keď niekto je v utečeneckom tábore a chce byť politickým utečencom a musí preukázať, že ho prenasledovali, tak potom každá civilizovaná krajina ho musí prijať. Ale o čom my hovoríme? Chceme mať ešte viac takýchto tragédií? Katastrof? ako sú napríklad tieto deti. Vieme len veľmi dobre, že aj v parlamente o tom hovoríme, kto je za tým, kto sú tie mafie, ktoré pašujú ľudí a zarábajú obrovské peniaze. Hovorme o tom v kontexte, musíme brať na zodpovednosť výkonnú silu, ktorá príjma takéto politiky ktoré ani neboli schválené. Ja vás chcem len, vystrihať, znovu vystrihať. Je veľmi ťažké spochybňovať rozhodnutia súdu, ale máme dôvody sa zamýšľať aj nad tými právnymi aspektmi a pritom máme základné funkcie, na ktoré my musíme pamätať. To je zaručenie politickej zodpovednosti v Unii štátov, ktorých spoločnosti predstavujeme. Sophie, musíme skončiť túto debatu. Len 5 sekúnd. Vždy, keď počúvam pána Jureka, tak vždy hovorí o kresťanských hodnotách. Ale to zaujímavé je, že to nikdy nepočujem vo vašich slovách. Nikdy nepočujem štedrosť, miluj svojho suseda, daj prístrešok tým, čo potrebujú. Takže možno raz mi môžete vysvetliť ako silnej ateistke, čo to znamená. Pani Macová Roberta. Mm. Pardon, Andrea. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len zopakovať pre vás všetkých slova premiéra Orbána k, na adresu súdneho rozhodnutia. Povedal, že Maďarsko uzná rozhodnutie súdu respektíve ho berie na vedomie, došlo k súdnemu rozhodaniu a než sú rozhodol akokoľvek, vždy musíme držať tú istú etickú pozíciu. Maďarsko je členom EÚ a máme zmluvy, ktoré zaručujú dielbu moci, zmluvy si treba ctiť a preto treba e, uznať, acknowledge e, a používam slovo uznať, akceptovať, pretože používam slovo, ktoré použil premiér Fico pri uznaní tohto rozsudku. treba ho uznať, pretože nemajme poškodiť základy Európskej únie a rešpektovanie zákona je jeden z jeho základov. Takto som citovala, čo povedal pre, premiér Orbán a môžete si byť istí, že Maďarsko uznáva a berie, a berie to vážne. Uh, myslím si, že nie je správne, keď pani Gomes hovorí, že Maďarsko treba potrestať alebo potrestať tie ostatné krajiny, pretože sú tu aj iné štáty, ktoré mlčia a pritom nerelokujú. Takže by bolo spravodlivejšie povedať pravdu a nie je správne nič nerobiť aby ticho. Takže počkajme. Si na to, keď každá krajina si splní svoje povinnosti v najlepšom, najlepším možným spôsobom. Dobre, ďakujem. Myslím, že máme čas na odpovede. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferfej, veľmi stručne cez tie rôzne pripomienky a otázky. Poprvé, chcem jasne povedať, pani Intefeld začala s tým, že povedala, že nepočula o ľuďoch. Možno to hovoríme inými slovami, ale keď hovorím o podmienkach na ostrovoch, tak hovorím o ľuďoch Potom tu bola otázka o podmienkach prijímania v Turecku, konkrétne koľko detí chodí do školy a podobne. Kolegovia, sú tu kolegovia, ktorí môžu poskytnúť podrobnejšie informácie. A chcem povedať jednu vec. Ja neviem zaručiť, ja nezaručím, že každé sírske decko v Turecku chodí do školy, alebo že každý o každého perfektne postarané. Môžem len zaručiť to, že s pomocou komisie, s podporou komisie chodí do školy oveľa viac detí, než tomu bolo predtým a oveľa viac ľudí dostáva lepšiu zdravotnú starostlivosť a podobne peňažnú pomoc, ale detaily nechám na kolegov z Degenier. Potom je tu aj otázka, či sme si pozreli tie náklady per capita na navrátenia, či sú peniaze dobre vynaložené. Ja osobne, ja som ekonóm a dúfam, že so mnou súhlasíte, že toto nie je ten správny spôsob, ako sa na veci pozerať, keď hovoríme o utečencoch. Keď si pozriem, dobre, takže Určite sú ľudia, ktorí budú sa chcieť pozrieť na to aj z ekonomického hľadiska, tak potom je tu tá matematika jednoduchá. Je to drahé. Je to drahé starať sa o ľudí v EÚ, než mimo EÚ, ale chcem zdôrazniť, že toto nie je ten správny spôsob, ako sa na to pozerať, ale vy ste to uviedli, tak musím reagovať. Potom eh, ostrovy, stras a úzkosť. To je presne to, čo mňa trápi. Ja si myslím, že sú tu dve veci z tohto stresu a úzkosti. Je to preto, že nevedia, aká bude budúcnosť, dlho musia čakať, to je jedna časť a druhá časť je tie životné podmienky. A to, čo sa stalo na ostrovoch, je, sú pohyby opačným smerom. Ako som už spomenul, ja nie som spokojný so súčasnými fyzickými podmienkami na ostrovoch a to jednoducho súvisí s preplnenosťou môžem vám povedať, ako sa veci zmenili, ja neviem, zlepšili, strava, to, hento, organizácia, lekári, ktorí sú tam a tak ďalej. Ale pravda je taká, že tam teraz viac ľudí v týchto zariadeniach, než e, e, môžu tieto zariadenia prijať. Tak to je naozaj problém. Ďalším zdrojom úzkosti je samozrejme to, že sú to ľudia, ktorí chcú ísť ďalej do Európy a nevedia sa ďalej dostať. Ale chcem povedať, že tento aspekt je už menejší, ako bol v minulosti. Vidíme to aj v znížení bezpečnostných prípadov, pretože ten čas, ktorý ľudia travia na ostrove, sa skrátil A toto nekonečné čakanie, čakanie na prvé menovanie, ja neviem, e, interviu, pohovor, to vytvára veľa, veľa napätia. A samozrejme ľudia, ktorí dostanú druhé záporné rozhodnutie, povedia, že sa nechcú vrátiť a podobne. Čiže je to e, stres ktorý, ľudí, ktorí čakali pridlho na ostrovoch a Pokiaľ ide o tento aspekt, tu sa veci troška zlepšili. Potom tu bola otázka, či sa nebojíme, že keď prídu tureckí utečenci sem, tak to turecká vláda využije ako kartu pri rokovaniach, že e, ak nebude to a to, tak zrušíme zmluvu alebo dohodu ja si nemyslím, že totiž na tom záleží. V EU totiž to nie som ja, to nie je komisia, to nie sú politici, ktorí rozhodujú, či sa niečo vráti alebo nevráti. Je to rozhodnutie nezávislých súdov a súdnictva. Takže ja sa cítim veľmi, tak povediať, skomfortne že možno uplatňovať politický tlak, ale nemyslím si, že to zmení nejaké rozhodnutie. Takže preto som nie znepokojený. Potom nie som tu preto, aby som obhajoval členské štáty, a ak musím kritizovať členské štáty, samozrejme, že ich budem a komisia to občas aj robí, ale chcem vysvetliť niekoľko vecí. To, že podmienky sú náročné na ostrovoch v súčasnosti vôbec nesúvisí s nedostatkom financovania. To neznamená, že ak by členské štáty dali viac peňazí, by bola situácia lepšia. Nie. Je tam dosť peňazí, a mobilizovali sme ho. Problémom je to, že ten priestor a tá kapacita, ktorá je tam, jednoducho nestačí na ten počet osôb. A stále, a už som to aj povedal, stále je to mimoriadne ťažké pre miestnych obyvateľov dať viac priestoru to je ten skutočný problém. Preto napríklad bol som na Lesbose minulý týždeň, aby sme znovu tam rokovali o tom, ako by sa dala situácia zlepšiť, ale ja si to neviem vynútiť. Čiže je veľa viny majú členské štáty, ale v tomto nie. je. Potom k relokácii komisia prijala určité opatrenia, ale chcem zopakovať, čo som už povedal. Nie je správne neustále sa vraciať tejto otázke, že ja neviem, koľko 66 tisíc ľudí z Grécka bolo relokovaných. Tam nie je 66 tisíc, ktorí mohli byť relokovaní. Väčšinou hovoríme o sír- sírčanoch. Tam ešte nie sme. Oni tam nie sú proste. Oni tam nie sú. Tak keď tam nie sú, ich nemôžete relokovať. Musím sa troška poponáhľať. Potom tu bola otázka, ak som to správne pochopil, 1220 návratov do Turecka, ako to súvisí s Talianskom, to nesúvisí s tým. To sú návraty z Grécka, tam nie sú žiadne návraty z Talianska, pokiaľ viem. Potom tu bola otázka, ako vysvetliť nárast prichodivších na ostrovy. Tu je dôležité poznamenať, že je tu určitá sezónnosť Takže ak si pozriete august minulého roka napríklad, tam bolo 110 príjazdov denne, dnes, tento rok 117, o niečo vyššie, ale nedramaticky. Potom v septembri bol údaj vyšší. Tam denne prišlo 160 a minulý rok 100. To je veľký nárast, ale v porovnaní s tým, čo sme videli pred tureckou dohodou, je to veľmi nízke. Um, uh, Snažíme sa uh, vypozorovať nejaké zmeny v správaní na strane Turecka, zatiaľ tomu však už nenaznačuje. Ešte stále teda pre vyhľadovanie nedokážeme um, si to jasne vysvetliť. Je to tak, ako to je, ale povedal by som, že je to v rámci očakávaných fluktuácií. Jeden poslanec napadol uh, trošku moje vyjadrenie, čo sa týka počtu zosnulých uh, a nezvestných v Egejskom mori. Samozrejme, máte plné právo to spochybniť, napadnúť, ale povedal by som, že aj to je len môj názor, ja nevnímam tieto skutočnosti ako holé čísla. Aj keď som ekonóm, hm, mne naozaj záleží na tom, či umrie 1100 ľudí alebo 100 ľudí. O tom tu hovoríme. Čo sa týka Bulharska, to musím povedať, že nemám jasný prehľad o tom, čo sa presne v Bulharsku deje. Ak sa nemýlim, nezaznamenali sme masívny nárast. Možno došlo k istému miernemu nárastu. Ja som si všimol že boli správy o tom, že sa skúšajú iné trasy, ale tak či tak a z hľadiska absolútnych čísel ešte stále je to relatívne obmedzené, aspoň v porovnaní s číslami v minulosti. Um, maybe the last, last thing that I'm going to say, no, on, on, there was a question on legal path. Ešte ste sa pýtali na legálne formy vstupu v kontexte Líbie. Prepačte, ale ja sa Líbiou nezaoberám, teda k tomu sa nemôžem vyjadriť. Ale ešte jedna poznámka, ak dovolíte, k významu týchto legálnych foriem vstupu. Myslím si, že nikto z nás nemá záujem na tom, aby zraniteľné osoby riskovali svoje životy buď v snahe dostať sa cez Stredozemné more alebo cez Egejské more, teda aj keď sa nezhodneme na všetkom ostatnom a myslím si, že na tomto jednom sa zhodneme. A to, ako to dosiahnuť, spočíva v vytváraní legálnych foriem vstupu. Ďakujeme pekne. Pán Nilsen. Ďakujem. Mm, komisár Avanopoulos po prijatí súdneho rozsudku eh, napísal ministrom príslušných štátov, ešte stále čakáme na odpovede, ale vyzvali sme ich, aby dodržali eh, rozsudok. Eh, ešte stále majú túto možno, čo sa týka celkového ďalšieho vývoja Snažíme sa na členské štáty tlačiť, snažíme sa o pokrok, snažíme sa o to na všetkých úrovniach aj na politickej úrovni, proste som týchto správ, proste som úzkej spolupráce s členskými štátmi, taktiež styční úradníci v Ríme aj v Aténach. Môžete si prečítať, dajme tomu, 14 doterajších správ, ale je tu istý pokrok. Viem, že sú aj dôvody na sklamanie, ale už sme vyriešili mnoho praktických problémov mnoho z toho, na čo sa upozorňuje v predchádzajúcich správach, už funguje. Viacero členských štátov, nie všetky, navýšili svoje záväzky v poslednom pol roku. To znamená, že sa navýšil aj počet relokovaných osôb v posledných mesiacoch. Situácia teda nie je až taká zlá, máme pokrok, aj keď eh, samozrejme by sme toho chceli viac. Eh, viacero členských štátov už eh, splnilo svoje záväzky, čo sa týka Grécka Ďalšia vec, ako povedal pán Ferber, pre niektoré členské štáty už nie je možné splniť svoje záväzky a kvóty, pretože nie je dostatok ľudí na relokáciu. Ešte by som dodal, čo sa týka eh, presidľovania, aj keď to nie je právne záväzné, teda je to odlišné, tu viacero členských štátov už splnilo svoje záväzky z roka 2015. Čo sa týka eh, sekundárnych pohybov ľudí, ktorí boli relokovaní. Toto e, bol problém v viacerých členských štátoch, e, práv niektorých, e, ale nie, ani zďaleka vo väčšine. Je to jedno z ponaučení z tohto programu do budúcna. Myslím, že sú dve tieto ponaučenia. I hneď po príchode do členského štátu relokácie je potrebné zaistiť prijímacie zariadenia, nie až o týždeň, ale okamžite, e, v podstate keď osoba vystúpi z lietadla. Na tom naozaj záleží, e, ak ide o to, či sa človek rozhodne alebo nerozhodne e, presídliť ďalej. Členské štáty musí dodržovať pravidlá. Ak dôjde k presunu osoby do iného členského štátu, tak je potrebné následne uskutočniť návrat do krajiny relokácie. Nemôžu si teda voľne vyberať má to na starosti konkrétny členský štát. Čo sa týka maloletých osôb, čo sa týka Grécka, tak ako už uvádzame v správe, relokovali sme 420 spomedzi 586 maloletých osôb bez prievodu. Predpokladám, že je to o niečo vyššie v súčasnosti, pretože sú to dva týždne staré čísla. Čo sa týka Talianska, tu sme boli na úrovni 31 maloletých osôb relokovaných, to je nízky počet, ale porovnaní s nulou a pred niekoľkými mesiacmi je to lepšie. Teda aj toto sa nám už darí rozbiehať. Taliansko sa drží odporúčaní, konanie sa spúšťajú, už aj niektoré ďalšie krajiny sa zavezujú v posledných troch, 4 mesiacoch. Čo sa týka toho, kto presne spadá do tých 6 až 7 tisíc eh, ktorí budú musieť byť relokovaní. To sú ľudia, ktorí už e, pricestovali. Odhadujeme, že väčšina z nich e, je v Taliansku, najmä vzhľadom na omeškania, ktoré sme zaznamenali v Taliansku pri registrácii kandidátov. Ešte stále e, je potrebné niektoré zaregistrovať, ak to všetko pôjde hladko. Bude to predstavovať väčšinu z tohto počtu zvyšok. To budú ľudia, ktorí sú ešte stále v Grécku a ktorí nespadajú do rozsahu pôsobnosti dohody medzi EU a Tureckom. Takto sme dospeli k tomuto odhadu je to eh, trochu pohyblivý cieľ, ale takto to odhadujeme. Čo sa týka presiedľovania, to už spomenul pán Fervén, myslím si, že komisia sa vždy k tomu vyjadrovala jasne, musíme zabraňovať neregulárnej migrácii a taktiež zvyšovať možnosti legálneho vstupu do EÚ pre osoby, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu. Tak toto vyplynulo aj zo známenia komisie zo včerajška. Dúfame, že sa nám podarí zaujať ambicioznejší prístup v tejto veci. A musíme zdôrazniť, že na presídľovanie nie je nič neregulárne ani nelegálne. To je legálny e, spôsob vstupu pre osoby, ktoré si to zaslúžia a e, s podporou členských štátov aj UNHCR. Čo sa týka Líbie, tá otázka by sa mala adresovať podľa mňa OSN. Oni majú trochu problémy s dostatočnými bezpečnostnými podmienkami pre svojich pracovníkov v Líbii. Ak sa im toto podarí napraviť, aj z Líbie by sa mohli uskutočniť e, nejaké presídlenia tých najzraniteľnejších. Na strane komisie môžem povedať, že sme navrhli členské štát, aby bola zahrnutá do svojich, aby bola Líbia zahrnutá do ich priorit budúcnosti. Ak by to však pomohlo, členské štáty by e, si mohli ponechať e, aspoň nejaké záväzky v rezerve pre Líbiu. Ospravedlňujem sa, ako zvyčajne, pani predsedajúca, e, že som na niektoré otázky možno neodpovedal. I, uh, unfortunately, we don't have time. Okay, uh, but very, very short. Len veľmi stručne. Good afternoon good evening. Príjemné popoludne, dobrý večer. Viem, že máte málo času. Musíme e, však ešte potvrdiť, e, že E, tých, tie peniaze 3 miliardy, to nie sú peniaze pre Turecko, sú to peniaze pre utečencov v Turecku. My sme sa zaviazali vyčleniť 2,9 miliardy do posiaľ a um, zatiaľ sme zmluvne zaviazali 1,7 miliardy, tak aby sme sa dostali do konca roka na tú úroveň 3 miliard. Zatiaľ sme odfinancovali 49 rôznych projektov, teda medzinárodné finančné inštitúcie, vládne agentúry, agentúry OSN, a mimovládky, aby poskytli humanitárnu aj nehumanitárnu pomoc utečencom, aby som uvedol príklad týchto troch priamých zmluv, ktoré máme s tureckými orgánmi. Platíme za operačné náklady v oblasti vzdelávania pre pol milióna školopovinných detí v Turecku a tiež financujeme prvotnú a druhotnú zdravotnú starostlivosť pre miliónu dečencov v Turecku a tiež e, pomáhame so stavbou 200 škôl. Zdravotníckých stredisk. Zdravotníckých stredisk. Celá správa je k dispozícii na našej e, stránke. Je tam k dispozícii aj mapka. Je mi ľúto, ale už musíme ukončiť našu schôdzu. Mali sme skončiť už pred desiatimi minútami. Ešte jedna vec. Zariadenia, ktoré podliehajú riadecemu výboru, tu zasadne tento výbor opäť e, začiatku novembra a vybraní členovia Európskeho parlamentu budú tiež pozorní na toto stretnutie. No, no, I'm sorry, I'm so sorry. Je mi ľúto, ešte bude mnoho diskusí v budúcnosti na túto tému, aj na podobné iné témy. Je naplánované ďalšie stretnutie na 12. október, hlasovanie v našom výbore, teda 12. október, na to nezabúdajte. Ďalej, ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavé vystúpenia. Bod 18 sa odkladá. Ďalšia mimoriadná schôdza výboru Libe sa skutočne v Štrasburgu 5. októbra a 11. a 12. oktobra potom v Bruseli. Ďakujem.